friends, we will start our uh, first uh, Priatelia, začneme prvý ročný, prvé ročné zasadnutie nášho výboru. Dúfam, že ste strávili príjemné vianočné sviatky a že ste mali aj možnosť sa vyspať, dobre si zajesť, stretnúť sa s priateľmi, s príbuznými, pretože nás čaká mimoriadne náročný rok, veľmi ťažký a dúfam, že vydržíme spolu rovnako, ako sa nám to podarilo minulý rok. Samozrejme, budeme to veľmi potrebovať. Budeme potrebovať pracovať takýmto spôsobom, pokiaľ chceme dosiahnuť to, čo si želáme. Ďakujem vám za to, že ste tu. A takisto E, e, pokiaľ vieme, môžeme teda prijať náš program, teda náš program, pre, ktorý sa týka kvalifikácií a len pokiaľ ide o jazykový režim, sú k dispozícii všetky jazyky okrem finčiny, malčtiny, chorvačtiny a galštiny. Okrem toho by som chcela povedať, že pán Česlav Hoch z, z skupiny CR eh, by tu mal byť, ste tu? Nie je tu. Teda, nie, nie je tu ešte. Ale príde a mm, nahradí pána Klasa Doneckého ako mm, plnoprávne, Debského ako mm, plnoprávneho člena výboru. Pán Debský zostane vo výbore, ale ako náhradník. Okrem toho by som Chcela oznámiť, že pani Rosa Esteras Feragut, e, ste tu, prosím? Nie je tu. E, táto pani sa stane náhradničkou vo výboru pre zamestnanosť. Je podpredsedničkou výboru pre petície, petičného výboru. Tretí oznám to je to program eh, nových kvalifikácií alebo nový program kvalifikácií. Pracuje sa na programe s tým, že by mal byť spustený v maji 2016 a tento program by mal umožniť eh, celoživotné investície do zvyšovania kvalifikácie ľudí a osvojovanie si digitálnych a vysoko vyspelých eh, zručností, ako aj vyššiu zaangažovanosť sa na zmene pod podnikov a spoločnosti. Týka sa to výboru pre kultúru aj výboru pre zamestnanosť. A preto sa e, zúčastníme na spoločnom zasadnutí, na, ktorom pozveme, na ktoré pozveme komisára Tajsena, kde budeme hovoriť o všetkých týchto otázkach. E, ten e, dátum by ste si mali zaznamenať, pretože sa týka budúcnosti a digitalizácie. E, takisto by som poprosila o schválenie zápisníc zo, zo zasadnutia z 10. novembra. Nie sú námietky, čo znamená, že sme týmto uzavreli štvrtý bod nášho programu. Už sme privítali nové predsedníctvo Pán Asher, to je uh, holandský minister sociálnych vecí a zamestnanosti, zároveň podpredseda vlády, ktorý vystúpi. Uh, pán minister, máme vysoké očakávania od vášho predsedníctva, ako aj od luxemburského a verím, že budeme môcť spolupracovať spôsobom, ktorý bude veľmi úspešní. A teraz by sme si vás radi vypočuli, pretože máme vysoké očakávania, pokiaľ ide o našu vzájomnú spoluprácu a veríme, že budeme môcť eh, urobiť významné kroky vpred aj napriek súčasnej situácie v Európe a v členských štátoch. Nech sa páči, pána Šer, Máte slovo. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem veľmi pekne, e, vážení poslanci, dámy a páni. Bol to ten najlepší čas, ale bol to aj ten najhorší čas. Bol to vek múdrosti, bol to vek bláznovstva, bola to epocha viery, bola to epocha nedôvery. Bolo to obdobie svetla a bolo to obdobie tmy. Bola to, bola to jar nádeje, bola to zima zúfalstva. Toto sú tie slávne úvodné riadky príbehu dvoch miest. Charlesa Dickensa je to román o francúzskej revolúcii a koncom 18. storočia, ale tieto riadky by sme mohli celkom pokojne prečítať aj na začiatku tohto roka 2016. Žijeme vo, v epoche, kde e, sa veľmi darí startupom, napriek tomu rastie nezamestnanosť. Je to epocha, je to doba, kde sú nekonečné príležitosti, ale napriek tomu sa možnosti stávajú luxusným, luxusnou položkou. Je to doba, v ktorej technológia neprestane napreduje, ale napriek tomu ešte stále nie sme schopní to plne využiť. Tento e, prípitok roku 2016 nie je taký, že by sme hovorili o pohári, ktorý je na poli prázdny alebo na poli plný. Nám ide o to, aby sme ako politici dokázali v tomto európskom príbehu uh, udržať pozornosť na vzájomných, na veciach vzájomného zájmu. Bez ohľadu na našu politickú príslušnosť chceme, aby Európa dobre fungovala, aby v nej mali prvoradé miesto občania. Vážení E, poslanci, tento parlament patrí k najprestižnejším zákonodárnym zborom na svete. Vaša e, veľmi cenná práca má dosah pre životy všetkých Európanov. Teším sa, že budeme spolupracovať ako spoluzákonodarcovia počas nadchádzajúceho predsedníctva. Um, Slovo parlament znamená hovoriť na hlas, ale vy ste dokázali, že činy hovoria hlasnejšie než slova. Som si istý, že sa nám podarí počas nášho predsedníctva zvýšiť našu hlasitosť a že dokážeme spoločne položiť základy pre znižovanie e, chudoby Európanov pre zvyšovanie pracovných príležitostí, ale nemôžeme jednoducho obchodovať s horúcim vzduchom a iba hovoriť. Potrebujeme konať. Európa ochraňuje svoju zamestnancov. To je veľká výzva. Európska ekonomika sa zotavuje z finančnej a ekonomickej krízy, ale napriek tomu je nezamestnanosť ešte veľmi vysoká. Počas krízy vyše 6 miliónov ľudí prišlo o prácu, takmer 25 miliónov Európanov je v súčasnosti nezamestnaných a predovšetkým nezamestnanosť mládeže je veľkým problémom. Tieto štatistiky ukazujú, že potrebujeme konať. E, ak nemôžeme spočívať na Vavrinoch, lebo keby sa tak stalo, tak budúcnosť 25 miliónov Európanov by bola ohrozená. Ale Európa nielen ponúka prácu, ale aj ochraňuje svojich zamestnancov. Bráni nekalej súťaži tým, že umožňuje fungovanie vnútorného trhu. Myslím si, že hĺbší a spravodlivejší vnútorný trh je veľmi dôležitý, lebo len ten nám umožní vytvoriť rovnaké pracovné príležitosti a znižovať úroveň pracovných podmienok. V tomto smere je kľúčovým prvkom modernizácia e, smernice o vysielaní pracovníkov. Skutočnosť je taká, že táto smernica vedie k diskriminácii občanov EÚ. V súčasnosti mnohí takto vyslaní pracovníci zarábajú menej než e, pra- pracovníci doma a pritom vykonávajú tú istú prácu. Sloboda poskytovať služby, vrátanie vysielania do iných krajín má základný význam pre vnútorný trh a prispieva k hospodárskému rozvoju a konkurencieschopnosti musíme stimulovať mobilitu pracovníkov, ale takisto musíme zabezpečiť, aby boli lepšie ochránené práva týchto mobilných pracovníkov. Možno to dosiahnuť iba tým, že zmodernizujeme pravidla e, slobodného pohybu pracovníkov. Je treba, aby sme zlepšili odmeňovanie vyslaných pracovníkov. Takisto je treba presnejšie definovať trvanie vyslania E, teoreticky v súčasnosti možno takto vyslať pracovníka na pomerne dlhý čas. Tento čas by sa mal skrátiť, aby sa zabránilo situácii, kedy sa pracovník stane súčasťou trhu práce hostiteľského členského štátu. Teším sa na to, že budeme spoločne pracovať na balíčku mobility pracovných síl a že takisto posunieme ďalej eh, agendu vysielania pracovníkov. Využijem na to neformálne stretnutie EPSCO 19. a 20. apríla na stimuláciu diskusie o balíčku mobility pracovníkov. Ja si samozrejme dobre uvedomujem, že revízia smernice o vysielanie pracovníkov, že, že tieto názory sú stále rozdelené a preto sa budeme snažiť zistiť, čo nás spája. Je v záujme tak mobilných, ako aj domácich pracovníkov, aby pravidla mobility boli spravodlivejšie. Slušná práca je, vo, je v záujme všetkých členských štátov EÚ a ja verím, že sa nám to podarí podporiť. E, slušná práca sa týka aj presadzovania pravidiel, preto musíme e, prijať ambicioznú platformu o čiernej práci. Dúfame, že táto platforma začne fungovať už začiatkom tohto roka. 8. a 9. februára budeme hostiteľmi konferencie, ktorá sa zameriava na otázku, akým spôsobom môžu slušnú prácu podporiť inšpekcie. E, táto konferencia bude zameraná veľmi konkrétne. Zúčastnia sa jej pracovníci inšpekcie práce, ako aj e, rôzni politickí poradcovia z členských štátov EÚ. A e, dôležitou témou tejto konferencie je práve platforma pre ne, nedeklarovanú pre čiernu prácu. Radi by sme využili túto konferenciu na to, aby tá platforma začala skutočne fungovať. Je potrebné, aby sme skoncovali aj s pochybnou praxou tzv. schránkových firiem. Tieto firmy sú etablované v členských štátov, ktoré majú nízke dane a ktoré, e, rob, da, ktoré majú nízke odvody do sociálneho zabezpečenia. Ehm, to je to v podstate lacný trik, e, ktorý ide na úkor vyslaných a domácich pracovníkov. Potrebujeme zlepšiť e, postupy, e, na základe ktorých stanovíme, v ktorej krajine je daný pracovník poistený a kde by mal platiť príspevky sociálneho zabezpečenia. Slušná práca sa netýka iba, iba slušnej odmeny za prácu, ale aj slušných pracovných podmienok a zdravého život, e, pracovného prostredia. Holandsko už celé roky Eh, vyvíja tlak na to, aby sa rozšíril zoznam karcinogénov, ktoré eh, majú svoje limitné hodnoty, aby sa zlepšila ochrana zdravia pri práci. Som veľmi rád, že komisár Tyson, eh, komisárka Tysonová oznámila svoj úmysel stanoviť takéto limitné hodnoty, pokiaľ ide o prvú skupinu karcinogénov počas holandského predsedníctva. Eh, je to precedent pre budúcu legislatívu v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti práce. Európa by mala takéto normy eh, stanovovať, ale pritom eh, sociálni partnery v jednotlivých štátoch môžu do veľkej miery rozhodovať, ako tieto normy implementovať. Pokiaľ ide o tému odstrániť e, rakovinu spôsobenú pracovnými podmienkami. Na túto tému budeme konať konferenciu od 23. do 25. mája. Eh, vážení poslanci, aby sme zvýšili efektivnosť Európy, musíme posilniť jej najslabší článok. Musíme bojovať proti chudobe. Od roku 2010 počet ľudí, ktorí žijú v chudobe alebo v sociálnom vylúčení, sa zvýšil o 5 miliónov. Spolu vyše 120 miliónov ľudí v Európe je v súčasnosti vystavených riziku chudoby a sociálneho vylúčenia. Počas nášho predsedníctva máme ambíciu nielen väčšmi sa zaoberať otázkou chudoby. Je potrebné, aby členské štáty poskytovali vzájomnú podporu pri e, presadzovaní účinných politík na znižovanie chudoby. Potrebujeme sa deliť o naše pozitívne e, príklady. V januári sa bude konať peer review na stimuláciu e, výmeny poznatkov a najlepších osvedčených postupov. Zúčastní sa ho 10 členských štátov. Holandsko bude hostiteľom výročnej konferencie Európskej sociálnej siete. Boj proti chudobe na miestnej úrovni bude dôležitou témou v tejto konferencii. E, pri boji proti chudobe je veľmi dôležitý e, komplexný prístup. Je potrebné, aby sme chudobu e, vnímali zo širšieho pohľadu, nielen z finančného hľadiska, ale aj z hľadiska sociálneho vylúčenia a musíme prihľadať aj na úlohu a dôsledky chudoby pre ďalšie oblasti života, ako je zamestnanosť, starostlivosť, bývanie a vzdelanie je potrebné, aby sme presadili integrovaný prístup a tento príjmeme na zasadnutí Rady EPSCO v júni. Vážení členovia Európskeho parlamentu, nemôžeme si dovoliť, aby sa hodnota práce nejakým spôsobom na trhu znehodnotila. Potrebujeme, nemôžeme si dovoliť, aby chudoba bola naďalej našim najslabším článkom. Pri, e, silná Európa je Európa, v ktorej občania a teda aj pracovníci sú v centre pozornosti. Je to Európa, ktorá si cení zamestnancov a dobre pracovné podmienky sú e, hlavnou prioritou. Je to Európa, kde sú vyslaní aj miestni zamestnanci chránení pred nekalými praktikami zamestnávateľov Potrebujeme položiť základy pre e, slušnejšiu prácu, pre znižovanie chudoby pre všetkých Európanov. Zabudneme na naše, naše rozdiely a snažme sa tento čas spoločne čo najlepšie využiť. Ďakujem. Thank you, Minister Asher. That was really... Ďakujem, pán minister Asher. Toto bol e, skutočne veľmi inšpirujúci začiatok našej spolupráce. A teraz e, vyhlasujem výmenu názorov s členmi tohto výboru. Máme dve kola otázok. Začneme koordinátormi skupín alebo tých, ktorí ich zastupujú. Máte k dispozícii maximálne dve minúty a potom budete mať možnosť odpovedať na otázky na konci. E, začnem tým, že dám slovo pánovi Davidovi Kaselovi z EPP. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. A ďakujem, pán minister, za váš rozsiahlý príspevok. Želám vám aj všetkým kolegom, ako aj tlmočníkom a zamestnancom šťastný nový rok. Hovorili ste, pán minister, o Charlesovi Dickensovi. Ja by som chcel spomenúť e, ďalšieho dôležitého angličana, ktorým je David Cameron. E, chcel som sa vás spýtať, e, či ste už pripravili stanovisku k balíčku pre mobilitu alebo príspevkov v sociálnych odvodoch a príspevkov na deti e, vzhľadom na tie rokovania, ktoré v súčasnosti prebiehajú. Ale ako som už predtým s vami hovoril, my sme sa totiž rozprávali o britských vyjednávateľoch, preto by som prešiel k ďalšej otázke e, e, je teraz potrebné veľmi urgentne riešiť otázku, ako integrovať utečencov a ako e, predísť tomu, aby tieto udalosti mali negatívne spätný dopad na Európu. Preto by ma zaujímali plány vášho predsedníctva, pokiaľ ide o integráciu migrantov v Európe. Ďakujem. Ďakujem. A e, teraz odovzdávam slovo podpredsedke ktorá, e, podpredsedničke e, výboru, ktorá je takisto holandiankov. E, mám tú výsadu hovoriť po holandsky. Ďakujem. Ja si myslím, že možno povedať, že to, čo ste povedali, je jasné, že ste sa vyjadrili k tomu, že je potrebné um, zastaviť e, to rozdelenie Európy, pokiaľ ide o trh práce, kde je malý počet ľudí, ktorí majú dobré pracovné podmienky, ale na druhej strane je veľmi veľký počet ľudí, ktorí majú veľmi nevýhodné pracovné podmienky a pracovné zmluvy. Je dôležité, aby sa posilnil jednotný trh a aby sa zmenil v tom zmysle, aby sa skončilo s diskrimináciou občanov EÚ, ktorí sú vysielaní za hranice ich národných štátov. Pán Juncker v decembri slúbil, že predloží balíček o um, mobilite pracovných síl v decembri minulého roka. Pokiaľ viem, tento balíček je pripravený, ale moja otázka je jednoduchá. Ako vám môžeme pomôcť v tom, aby ste zvýšili tlak na Európsku komisiu, aby naozaj robila to, čo treba? Ako by ste chceli zabezpečiť, aby tento balíček bol eh, predložený parlamentu? Chceli by sme totiž vedieť, ako by sme mohli pomôcť vám, aby eh, jednoduchí ľudia mali možnosť eh, lepšie využívať príležitosti, ktoré ponúka európsky trh. Ďakujem teraz pani McIntyre za skupinu ECR koordinátorka. Ďakujem. Vítajte Pán minister, som rád, že ste tu a že si máme možnosť vymeniť názory. Niekoľko vecí, ktoré som chcela zmieniť. Povedali ste, že nezamestnanosť je veľmi znepokojujúca v niektorých krajinách. Neviem, či by sa dali využiť počas predsedníctva vaše úrady, aby sa vymenili tie najlepšie osvedčené praktiky Myslím si, že to by bolo veľmi hodnotné. Je tu istá úloha, ktorú by ste mohli zohrať pozitívnu. U nás máme najnižšiu zamestnanosť mladých už 10 rokov a 75 detí, ktoré, alebo študentov, ktorí skončia svoje štúdium, dostanú prácu. Ja by som bola rada, aby to bolo tak aj v iných krajinách v Európe a mnohí mi tu hovoria, že to tak u nich nie je. Ako by sme mohli pomôcť všetkým ostatným. Po druhé, hovorili ste o kontroverznej povahe odmien za prácu. Ja nie som jedna z tých, ktorí by povedali, že treba zabezpečiť, aby sa plnili tie smernice, ktoré sú na to určené. Ja si myslím, že sú skutočne problémy s touto smernicou o vynúcovaní si práva v praxi. A bolo by oveľa lepšie, keby táto smernica, v angličtine informant, enforcement smernica, nebola tou jedinou, tým jediným nástrojom, ktorý máme na riešenie tohto problému. Keďže som z tej istej krajiny ako pán Timmermans, holandský komisár, ktorý je poverený lepšiu, lepšou tvorbou práva, mali by sme zakorporovať eh, princípy lepšej tvorby práva do každej právnej normy, ktorá príde počas vášho predsedníctva. Ďakujem. Teraz dostane slovo pani Ola Tornes, hovorí pani Uliskok, ktorá je podpredsedničkou a zastupuje zároveň skupinu ALDE. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, ďakujem ministrovi za veľmi zaujímavé vecné odprezentovanie priorít. Ďakujeme za to. Ja, podobne ako kolegovia, som si veľmi rada vypočula, že mobilita je kľúčovou prioritou pre holandské predsedníctvo. Ďakujem vám za to. Na druhej strane, nič e, až tak veľa ste nepovedali k tomu, čo presne bude robiť predsedníctvo v týchto dôležitých veciach. Nemám to šťastie, ako pán Kasa e, porozprávať sa s vami pred týmto stretnutím. Nemohla som. A preto sa vás chcem týmto, touto cestou spýtať, aké sú vaše názory na balík mobility, aké sú vaše snahy, ašpirácie v súvislosti s diskusiami o balíčku k mobilite. Mohli by ste teda povedať niečo konkrétnejšie k týmto témam? Ďakujem, potešilo by ma to. A ešte jedna vec. Neviem, či by sme mali znova otvárať smernicu o vysielaní e, pracovníkov do zahraničia, podobne ako vy a ja som si vedomá, aká to je komplikovaná a zložitá téma. Hovoríte, že hľadáte spoločného menovateľa, spoločnú pôdu, na ktorú by sme sa mohli spolahnuť ale myslím si, že či nájdeme takéhoto spoločného menovateľa a čo by to malo byť, e, to si neviem predstaviť. Mohli by ste nám to priblížiť, aké sú vaše politické zámery v tejto veci? Ďakujem. Ďakujem, hovorí pani predsednička Arina Orňa Kári, ktorá e, zastupuje GUE. Budem hovoriť po dánsky. vítajte a veľmi pekne ďakujem za váš úvod, za vaše expoze. To bolo naozaj zaujímavé vypočuť si vaše plány. Mimoriadne ma potešilo, keď som vás počul hovoriť o reforme konkrétnej smernice, ale nehovorili ste o tom veľmi konkrétne, aké veci sa budú diať v oblasti mobility, ako môžeme zvýšiť mobilitu, ako môžeme zároveň ochrániť e, robotníkov pred sociálnym dumpingom. Ja som hovorila aj o tom, aká je úloha odborov a akú úlohu zohrávajú a ako vy vidíte ich úlohu, holandské predsedníctvo, ako by mali zohrávať v tejto téme boja proti sociálnemu dumpingu. Európska únia je dôležitý aktér a musí byť súčasťou tohto diania a v tomto kontexte by som vás rada poprosila o vaše stanovisko k živnostníkom alebo k firmám SRO, kde je zamestnaný len jeden človek. Neviem, či smernica sa týka aj týchto ľudí. Chcela by som si vypočuť e, od vás vaše názory. Predsednička, teraz dostane slovo pani Tatiana Ždanoka, zastupuje zelených v tomto výbore. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán minister, že ste nám odprezentovali svoj program. Mnohí kolegovia sa už vyjadrili, že sa im páči, že mobilita je vašou prioritou. Ja by som vás rada sa vás rada opýtala na úplne konkrétnu otázku, aké bude stanovisko vášho predsedníctva z oči voči britským návrhom. Návrhom na zníženie mobility, na, na obmedzenie slobodného pohybu občanov. Ja som z Lotyšska a ľudia e, v mojej krajine naozaj sa tešia takémuto privilégiu často chodia do Británie, do Írska, preto ich to veľmi zaujíma. Druhá otázka sa týka sociálnych ukazovateľov alebo indikátorov a posilnení, so, posilnenia sociálnej dimenzie v rámci európskeho semestra. Ako to vnímate? Bude to tiež nástroj, ktorý by nám mohol pomôcť tieto veci? Ďakujem, hovorí predsednička. Teraz dostane slovo pani Laura Agia, zastupuje skupinu EFDD. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Vítajte, pán minister. Verím, že dobré úmysly budú viesť k dobrým výsledkom, ale výsledky zatiaľ nezodpovedajú našim túžbám a ambíciám, pretože súčasná situácia sa nejako nezlepšuje, povedala by som, a scenáre, ktoré máme pred sebou, nie sú, ani jeden z nich nie je veľmi sľubný. Chcela by som položiť otázku. Čo si myslíte o dvoch definíciách zamestnanosti a pracovných miest? Či chcete skôr viac pracovných miest, alebo či chcete viac zamestnateľnosti? Keď hovoríme o potrebe záruk a vytvárania trvalo udržateľných pracovných miest, ktoré sú dôstojné človeka. Čo je pre vás prvotné? Pracovné miesto, ktoré je vytvorené a ktoré prispie potom k inkluzivite a k trvalej udržateľnosti, alebo chcete zlepšiť e, zamestnateľnosť ľudí, kde je dôležitejšie zníženie nezamestnanosti bez ohľadu na cenu, ktorú za to zaplatíme. Smernica o mobilite iste bude mostom medzi rozličnými názormi, preklenie ich, ale nebude to ľahká úloha. Treba byť obozretný, pretože sú tu rôzne názory o tom, kto bude mať osoch z tejto smernice a kto zaplatí cenu za túto smernicu, za toto opatrenie. A posledný bod. Predchádzajúce predsedníctvo skončilo svoju činnosť, ale nevyriešilo problém dlhodobej nezamestnanosti, ale ani nemali čarovný prútik, ktorým by dlhodobú nezamestnanosť vyriešiť mohli. Ani myslím, že nikto taký čarovný prútik nemá. Je to ťažká téma, ale čo vy ďalej budete robiť v tejto téme spolu s komisiou? Máme tu návrh komisie a ako vy naň zareagujete a čo budete robiť s, tejto, s touto témou nasledujúcich 6 mesiacov? Aká je situácia, pretože tie milióny nezamestnaných tu stále máme. Pani predsednička, pán Matan z EEF tu nie je. To znamená, pán minister, že je teraz čas pre vás odpovedať na otázky. Pán minister Asher, a potom sa vrátime k dlhému zoznamu mien poslancov, ktorí vám chcú položiť otázku. Nech sa páči, odpovedzte na prvé kolo otázok. Ďakujem. Pani predsednička, ďakujem za všetky tie dobré otázky, ktoré ste tu položili. Pani poslankyne, pani poslanci. Prvá otázka od pána Kazu. Čo sa týka Davida Camerona, zdá sa, že takúto osobu poznám. Zdá sa, že práve sa otočil vo svojom kurze o 360 stupňov, čo sa týka utečeneckej krízy. A súčasná výzva pre Európu pri reakcii na túto krízu je naozaj veľmi dôležitá. Možno to bude tá hlavná téma počas nášho predsedníctva. Komisia ohlásila mnohé iniciatívy pri legálnom pohľade na migráciu. Hlavnou výzvou práve teraz bude akceptovateľný spôsob rozdelenia si E, bremena, ktoré súvisí s utečencami. Ďalej, kontrola prítoku utečencov, ale zároveň, aby ste na to správne poukázali, utečenecká kríza ovplyvní politiky práce a politiky sociálne. Pre tých utečencov, ktorí chcú zostať v Európe, mnohí iste budú chcieť zostať v Európe, ich čaká integrácia aj do spoločnosti, aj na trhu práce a to je zásadná vec. Ministri Rady EPSCO mali prvé neformálne diskusie o tejto téme počas oktobrového zasadnutia EPSCO a tam bolo veľmi jasne vidno, že v téme integrovania utečencov sú členské štáty spojené. Sú na tej istej lodi, tak povediac, a iba si vymieňajú názory a námety. Zdá sa, že bude užitočné opäť otvoriť diskusiu o utečencov na Eh, utečencoch na jednom zo zasadnutí Rady EPSCO, aby sa členské štáty mohli vyjadriť, pretože je tu európska dimenzia integrácie na trh práce. Určite to dáme do programu Rady EPSCO buď v marci alebo v júni. Teraz k ďalším otázkám. Pani Jon Chrius sa pýtala. A po holandsky a ja teda tiež zdvorilo odpoviem v tomto istom jazyku. Je skutočne pravdou, že komisia zastúpená predsedom Junckerom, predsedom komisie Junckerov, poverila pána komisára Tejsa, ktorý o tom hovoril, že bude balíček k migrácii a dúfam, že tento balíček noriem a zákonov som dúfal, že už bude predstavený v decembri, ale na poslednom zasadnutí odznelo, že bude pripravený pred marcovým zasadnutím EPSCO. Nedá sa donútiť ľudí, aby sa snažili ešte viac, ako sa snažia. Preto veľmi oceňujem vašu ponuku na pomoc e, s vyvíjaním tlaku tejto veci. Všetky politické strany majú pocit, že to je veľmi dôležitá téma, ako som si všimol v diskusii, a ak parlament bude tiež hovoriť o tejto veci e, v komisii, tak to bude dostatočne jasné, že to je téma, ktorá priamo ovplyvňuje veľké množstvo Európanov. Každý vie, aké, aká citlivá je táto záležitosť to vy, vy, je, je jasné už z tých otázok, ktoré sa tu vznášajú a neviem, či tá, to odkladanie balíka je až také správne. Neviem, či socialisti a demokrati by nemali tiež sa rozhodnúť a byť e, razantnejší. Tak či tak, my sa určite budeme snažiť tieto veci zrýchliť. Teraz otázka pani McIntyre. Relevantný bod e, pri výmene dobrých praktík a boja proti nezamestnanosti. Myslím si, že je to výborný nápad. Ja súhlasím s pani McIntyre, že to je istá sila, ktorú môžu využiť práve členské štáty same a môžu sami si zreformovať svoje trhy investovaním, vykonaním tých správnych opatrení. Ale je užitočné iste aj to, porovnať si osvedčené praktiky a vybrať si to najlepšie. Ja by som len zatlieskal, keby členské štáty využili tú možnosť a naozaj si to dôkladne všetko porovnali. Nie len tie veci, ktoré je fajn vedieť, ale veci, ktoré potreb, je potrebné sa dozvedieť, aby bolo možné bojovať s problémom, ktorý kvári toľkých Európanov. Som si veľmi dobre vedomý aj jemných obáv, ktoré som začul v súvislosti s smernicou o vysielaní pracovníkov do zahraničia. Členské štáty aj poslanci Európskeho parlamentu vedia, o čom hovorím. Komisárka Tyson hovorí o cieľenom prepracovaní smernice nie len úplne, nie, nie len, e, nejde tu o otvorenie celej smernice ako také, ide len o zacielenie sa na isté pasáže Takže ju poprosím, aby bolo jasné, že tie veci, ktoré mieni otvoriť, sú naozaj e, smerodajné, relevantné a potrebné na základe faktov, aby sa zmenili. Je ste dôležité vybudovať mosty a preklenúť e, rozdiely. Musíme však vyčkať a uvidíme, čo komisia v rámci tohto balíčka skutočne navrhne. A to sa zasa týka odpovede pani Jonchrius, čím skôr, tým lepšie. A samozrejme, ja súhlasím aj s tým, že treba implementovať smernicu o presadzovaní práva v praxi, tzv. Enforcement Directive, aby to všetko spolu hralo. A napokon treba povedať, že lepšia tvorba práva by mal byť princíp, ktorý by mal byť zapracovaný do každého nového zákona, do každej novej normy alebo zmeny e, normy, treba zlepšiť ochranu zamestnancov, zlepšiť zdravie a to všetko treba urobiť lepšie, lepšou tvorbou práva. Súhlasím tu s vami. Otázka pani Karis, e, úloha odborov. Samozrejme, že odbory sú veľmi dôležité. Potrebujeme sociálnych partnerov, ktorí by mali byť súčasťou akéhokoľvek reformného procesu v Európe. Ja som z krajiny, kde je tradícia silná a kde vždy sociálni partnery, zamestnávateľi aj zamestnanci e, sa zhovárali, diskutovali spolu a spoločne prebrali zodpovednosť na svoje plecia za akúkoľvek zmenu. To je to, ako by mala byť legislatíva v praxi, ako by mala fungovať. Dúfame, že nájdeme spôsob, ako to dosiahnuť. Treba interpretovať niektorú niektoré časti legislatívy opäť a príspevok odborov bude v tomto veľmi cenný. Musíme konzultovať s odbormi aj pri našich legislatívnych aktivitách. A čo sa týka firiem, kde je zamestnaný len jeden človek, teda živnostníkov alebo iné formy práce na voľné nohy a podobne, uvidíme, ako to bude usústiažnené s témami, ktoré tu pertraktujeme. Pani Ždanoka sa pýtala na môj názor na tzv. britské názory na prídavky a plat v nezamestnanosti, všelijaké benefity. Uvidíme, čo prezident Tusk položí na stôl. E, nie je to tabula rasa, treba udržiavať, e, dodržať isté princípy. Naozaj veľmi chceme, aby Spojené kráľovstvo zostalo v Únii. To je asi v záujme všetkých e, kontinentov i britských občanov. Určite dohoda musí byť zlepšením pre všetkých 28 členov a princíp nediskriminácie je jedným z hlavných e, mílnikov, pilierov Európskej únie toto samozrejme je eh, známy bod. Každý si eh, eh, uvedomuje očakávania a treba len počkať na to, čo vlastne task navrhne. Tieto návrhy musíme dobre vyhodnotiť a musíme nájsť cestu, ktorá bude priechodná. Momentálne E, sa usilujem v predsedníctve o to, aby sme uľahčili veci, aby sme proces e, e, realizovali takým spôsobom, aby sa dosiahli oba cieľe. Dobrý, dobrá dohoda pre 28 členov a zachovanie členstva Spojeného kráľovstva. Nebude to určite ľahké. Ale potešilo by ma prekvapenie, ak by to bolo naozaj ľahké. Potom ďalej je tu dilema, ktorú, ktorú, ktoré hovorí ďalšia rečníčka, e, výber či na jednej strane pracovné miesta alebo zamestnateľnosť. E, e, rozhodnutie medzi pracovnými miestami a tou druhou možnosťou, ale je tu riziko nesprávnej voľby, pretože ak sa pozrieme na budúcnosť Európy, bolo by to veľmi nebezpečnou cestou, aby sme, aby sme začali veriť tomu, že konkurencia nižšími mzdami e, voči časťam e, Ázie by bola e, riešením. Naša budúcnosť je skôr v podnikateľskej zručnosti, kreativite. Povaha pracovného trhu sa neustále mení, technológie, robotizácia, globalizácia, to všetko zrýchluje tieto procesy zmien a ja si myslím, že našim úsilím by malo byť mať na jednej strane viac pracovných miest a na druhej strane miesta, ktoré sú naozaj dôstojné. Mali by sme sa odkloniť od tých, ktorí, sú, ktorí prirýchlo eh, hovoria, že je to len jednoduchá voľba medzi prácou či eh, nedostatkom práce. Otázka, eh, či to bude práca na úrovniach, ktoré my ako Európania nepovažujeme za prácu s európskymi európsky, európskymi normami. Ďalšia rečníčka sa pýtala, na, alebo ma žiadala, aby som bol konkrétnejší, čo v balíčku mobility predložím, aby som bol konkrétnejší, čo. Myslím si, e, tu je e, potrebná určitá e, konkrétnejš, eh, viac konkrétnosti a vecnosti, pokiaľ ide o eh, diskrimináciu, pokiaľ ide o úroveň miest, pokiaľ ide o domácich eh, vyslaných pracovníkov. Podľa mňa však by sme nemali navrhovať holandskú predstavu o tom, aké by to malo byť. My e, by sme mali skôr vytvárať mosty medzi členskými krajinami ako predsednícka krajina, medzi tým, čo navrhne komisia a e, predstavou, či to dokážeme e, sfunkčniť. Dúfam, že veci, čo sa predložia, budú napredovať spôsobom produktívnym, preto trošku nechcem, nechcem načrtať presné hranice čo je, čo je holandská predstava. To nie je vlastne moja úloha dnes. Ani na budúce mesiace. Myslím si, že k prvému kolu je to všetko. Všet, sú to všetky odpovede. Áno, naozaj prvé kolo ste zvládli a teraz nás začína druhé. Uvidíme, čo ďalej. Slovo má najprv pán Leners, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pani predseda, predsedníčka, vitajte, pán Ašer. Využijem tú možnosť e, hovoriť po holandsky. Ďakujem za e, slova vysvetlenia, za jasné formulácie vašich e, očakávaní balíčku mobility. Je to podľa mňa kurz vyvážený a v priebehu budúcich mesiacov môžeme na tom ešte popracovať. Čo ma prekvapuje, a to dnes vo výbore opätovne konštatujem, že balíček mobility e, zahrňa len smernicu o vysielaní pracovníkov a jej e, zneužívanie, ale treba to vnímať i pozitívne, pretože mnoho Európanov predsa by veľmi rad, radi pracovali v niektorých členských krajín, ale len málo z nich takúto možnosť naozaj môže využiť, pretože existujú naďalej prekážky. Osobitne, pokiaľ ide o sociálne zabezpečenie a koordináciu jednotlivých predpisov. Ak by sa aj smernica správne uplatňovala e, e, v praxi, to znamená, že pracovníci, ktorí musia riešiť dodatočné administratívne bremeno, vedie to k tomu, že sú vlastne nie celkom mobilní. Preto si myslím, že tu by malo byť ťažisko e, v oblasti mobility. Možno, že by ste o tom ešte mohli pohovoriť. Teraz má slovo pani Rodríguez. Nech sa páči. Vítajte, pán minister. Veľmi dobre sme sa zaznamenali vaše, e, vaše postrehy k, tomu, k tej súťaži smerom, k, smerom e, e, k nižším hodnotám, takisto revíziu, zacielenú revíziu smernice. To podporujeme. Avšak vieme, že druhá strana mince je taká, sociálneho dumpingu je nútená mobilita a za ňou je i vysoká miera e, nezamestnanosti nezamestní mladých i starších občanov v ďalších oblastiach EÚ. Otázka preto znie, do akej miery alebo ako plánujete túto otázku riešiť. Znamená totiž dobrú spoluprácu s ministrami financií. Do akej miery teda plánujete, ako plánujete zorganizovať e, spoluprácu medzi Radou EPSCO a ECOFINom, e, takým spôsobom, aby sme mali e, lepšiu ekonomickú politiku pre investície a kvalitné pracovné miesta a ich tvorbu. Osobitne potom v rámci európskeho semestru, semestra, ako túto prácu preklenieme s ministrami financí, keď ide e, o prieskum e, medziročného rastu a takisto údaje v eurozóne aby sme mali takúto podpornú ekonomickú politiku pre tvorbu pracovných miest. Ešte potom špecifickejšie znie otázka, ako zamýšľate spolupracovať so sociálnymi indikátormi a cieľmi, aby sme mali tiež lepší, lepší politický mix v Európe. A tiež ako zamýšľate e, e, tomuto pilieru základných práv e, dať určitý obsah, to sa posilňuje zo strany komisie, aby sme mali vyváženejšiu ekonomickú a menovú úniu. Thank you. I'll give the floor to Uh, you were finished. Yes, uh, to Madame Morin-Chartier. The floor is... Pani Morin-Chartier, teraz má slovo, nech sa páči. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Ministre. Ďakujem, ďakujem, pán minister. Po vašom vstupe vám chcem poďakovať Eh, chcela by som počiarknúť eh, tri body. Vy ste hovorili o ochote bojovať proti chudobe, ale globálnym eh, postupom a určitou celostnou víziou. Ja by som chcela počiarknúť, že kríza výrazne zhoršila chudobu žien a nerovnosti v oblasti kariérneho postupu a platov medzi ženami a mužmi, čo si čo by ste chceli urobiť v tejto konkrétnej oblasti? Ako sa e, tu chcete činiť? Máme tu naozaj ekonomický a sociálny problém, ktorý si nemôžeme nevšímať e, a chudoba e, e vedie k tejto absencii žien v pracovnom, na pracovnom trhu a k týmto nerovnostiam. A druhý bod sa týka nezamestnanosti mladých. Povedali, hovorili ste o tom, koľko E, stáži, e, školení, mobility a tak ďalej iných nástrojov je potrebných. Mohli by ste nám pomôcť mobilizovať členské krajiny v tejto oblasti, pretože e, vidíme, že za veľkými vyhláseniami je len málo činov, ktoré nasledujú a pritom nezamestnosť mladých naháňa vodu na mlyny eurofóbie a euroskeptikov treba práve sa ujať tohto problému v jeho centre. A tretí bod sa týka e, aplikácie smernice o zdraví e, pracovníkov, ktorí pracujú s elektromagnetickými poľami. Viete, že sa 1. E, júla tohto roku začne uplatňovať a chcem vám poďakovať, aby ste sa postarali o to, aby členské krajiny naozaj účinne chránili zdravie pracovníkov, ktorí sú vystavení pôsobeniu elektromagnetických polí. Ďakujem. Thank you. I'll give... Ďakujeme. Teraz dám, e, dám slovo pani Jute Steinruck. Nech sa páči. Ďakujem, vážený pán minister. Ako koordinátorka sociálno-demokratickej skupiny vám chcem povedať, že vás plne podporujeme. E, vaše ťažiskové body, pokiaľ ide o spravodlivú konkurenciu, dobre pracovné podmienky a boj proti chudobe, to sú tie správne ciele, Povedali ste, že e, jeden z, jedno z vašich ťažisk je boj proti chudobe a sociálnej exklúzii. Chceli ste, e, hovoríte, že chcete použiť, e, používať metódu porovnávania najlepších skúseností, ale ja si chodím otázku, keď sa pozriem na vývoj v jednotlivých členských krajinách EÚ, kde sú vlastne tie dobré príklady? Mm, nemali by sme sa skôr snažiť ísť novými cestami, a keď máme dobré príklady, e, často to troskota na financovaní v Európe, takže otázka znie, ako chceme nájsť ten kľúč na boj proti chudobe. Tu v Európskom parlamente sme prednedávnom schválili e, tzv. Iniciatívu, Európsku iniciatívu pre mladých. Môžeme i tu rátať s vašou podporou. Vieme, že potrebujeme, aby členské krajiny e, tu boli s nami potrebujeme prístup k vzdelávaniu a zdravotníctvu e, bez e, limitovania chudobou. E, tu vás práve prosíme o vašu podporu, aby i členské krajiny ťahali za jeden povraz. Ďakujeme. Slovo má pán Mann. Ďakujem, pani predsedníčka. Pán minister, ja by som sa rád ujal ešte tej myšlienky pána Kazu, teda integrácia utečencov e, Viete, že som z Nemecka, máme mnoho komún a miest, ktoré sú na, hrani- na svojich hraniciach, nevedia už väčšie množstvo integrovať, ale je tu množstvo dobrovoľníkov, bez ktorých vôbec by veci neboli možné, nebolo by možné prijať cudzincov. E, dúfame, že bude možné integrovať. Chceme mať kultúru, ktorá víta e, príchodzi a nechceme pripustiť, čo sa deje v niektorých komunách, že e, horia utečenecké zariadenia v sociálnej oblasti hovoríme o solidarite, máme tu sociálny fond, regionálne fondy, množstvo fondy. To e, spolu financujeme, ale keď sa solidarita neuskutoční zo strany iných krajín, čo urobíme? Pri podujatiach vo volebných okreskoch sa pýtajú ma stále, kde sú tí ďalší Európania. Je tu e, predsa nejak jeden z premiérov, ktorý dokonca podal žalobu pred Európskym súdnym dvorom. A sú tu ďalší, ktorí tvrdia, že to vôbec nepripadá, neprichádza e, do úvahy. A keď už tak príjmeme kresťanov, to je predsa nepriateľné. Kde je tu solidarita? Nebolo by správne povedať, že spoločne musíme vytvárať fondy pre tie krajiny, e, pre tie krajiny, ktoré sa nechcú solidarizovať a podielať, že ich musíme redukovať. A potom ďalej sociálne systémy. E, veľká časť nerieši dôchodkové e, e, systémy. Sú tu k tomu analýzy, dôkazy z iných členských krajín, aby sa ukázalo, že, že tieto, tieto jednoduché e, výhrady, ktoré sa tak, len tak diskutujú pri stole, že vlastne nie sú pravdivé. Keď v takejto oblasti pracujete, môžete použiť sociálny uh, uh, so, so, sociálne možnosti predtým. Nie, nie, to nie je otázka e, členských krajín, to je otázka spoločnej, spoločnej európskej identity. Ďakujeme. Teraz dáme slovo e, pánu Pilinskému. Thank you, Madam Chair, and thank you, Minister, for... Ďakujem. Ďakujem vám za vašu prezentáciu. Mám dve otázky. Jedna súvisí platformu k deklarovanej práci. Vy ste zdôraznili úlohu e, inšpektorátov práce. Nemyslíte si, že táto platforma by mala mať e, určitý ucelenejší formát, funkciu boja e, proti nedeklarovanej práci, ale mala by tiež možnosť zmeniť túto nedeklarovanú na deklarovanú je tu dohodnutý text e, z rady, ktorý to umožňuje za účasti e, sociálnych partnerov a odborov, keďže záverečný text e, umožňuje plnú participáciu na diskusiách o platforme a vytváranie záverov. A druhá otázka sa týka už toho, čo povedala pani Rodríguez. Ak chceme prácu, ktorá je dôstojná, ak to chceme mať v rámci európskeho semestra a odporúčaní e, pre konkrétne krajiny. Vieme, že 5 e, správ e, predsedníctiev zdôraznilo úlohu národných rád konkurencie schopnosti a hospodárskej súťaže. Nebolo by, ne, neznamená to, že je možné vytvoriť prepojenie medzi občanmi a úniou ak sú tu títo tzv. experti, ktorí bez zodpovednosti jednoducho budú dávať odporúčania o tom, ako byť konkurencieschopnejší, tak to by mohlo byť naozaj práve ten, ten tlak smerom k dumpingu. Ďakujem. Teraz má slovo pani Ribeiro, nech sa páči. Ďakujem pekne. V prvom rade by som chcela vám zaželať e, pekný nový rok, hlavne vám, pán minister. Želám vám veľa úspechov vo vašom predsedníctve. Mám viacero otázok. Hovorili ste o balíčku e, o mobilite pre pracovníkov. Vieme, že ten balíček súvisí s kvalifikáciami e, Európanov. Máme tu síce zásadné pokroky, ktoré sa dosiahli, avšak naďalej je tu, sú tu problémy pri vzájomnom e, uznávaní e, diplomov na úrovni EÚ aj medzi členskými krajinami, keď dochádza k výmene názorov nielen sporadicky. E, máte tu konkrétne návrhy, predovšetkým pokiaľ ide o nové druhy pracovných e, miest. Ďalej potom k sociálnej ekonomike. My musíme posilniť sociálnu ekonomiku aby, a sociálne otázky nemôžu riešiť len vlády a e, e, občianská spoločnosť. Dôležitú úlohu tu zohrávajú i podnikatelia. Máte tu zámery smerom k tomu, aby tu bol štatút pre sociálne podniky. A potom ešte k e, európskemu semestru. Komisia sa tu zasadzuje o to, aby tu, boli, aby tu bolo postup, postupná špirála smerom k hore. E, hore. E, občania musia byť viac integrovaní to sa ešte nedeje. Sociálna dimenzia musí byť posilňovaná. Rada by som vedela, ako vidíte túto vec, túto konvergenciu smerom hore a ako, ako, čo môže e, Európska únia urobiť na to, aby táto konvergencia smerom nahor sa e, využila v zmysle v e, princípu subsidiarity. Ďalej sme skonštatovali, že Rada Ecofinu má prednosť na úkor sociálnej dimenzie a tiež na úkor e, prác e, výboru EPSCO. Máte tu určité zámery, plány smerom k tomu, aby e, rada viac konala v oblasti EPSCO a ako sa chcete postarať o hlasovania. To je naozaj súrna, naliehavá otázka, ktorá sa týka Európanov. Každopádne E, denne počujeme čosi o ekofine, ale málo počujeme, počujeme oblasti e, sociálnej e, zo strany rady. Pani Réna. Ďakujem. Ďakujem pani predsednička. Som tu. Mali možnosť sa stretnúť pán minister počas misie pri príprave vašeho predsedníctva. Bolo to veľmi zaujímavé. Mohli sme hovoriť o množstve tém, hovorí sa e, o miere nezamestnanosti v EÚ a sú tu veľké e, rozdielové názory, ale aj názory medzi regiónmi, kde je nezamestnanosť oveľa väčšia a tu sa zneužíva tá nútená mobilita. Určité podniky systematicky zneužívajú e, tie e, tzv. odmeňovania, tzv. platy. Dúfam, že vaša priorita bude pracovať na dôstojnej mobilite, takej, ktorá bude rešpektovať pracovníkov a práve tu treba popracovať. Tu sa tiež skrývajú za týmito e, číslami rôzne e, skryté čísla, kde ženy sú väčšími väčšou obeťou tejto diskriminácie než muži. Dúfam, pýtam sa, či tu je priorita, pokiaľ ide otázka e, rodičovských e, dovolení. Je tu e, prerušenie tejto smernice, pokiaľ ide o materské dovolenke. Pracujeme na tejto smernici k rodičovskej. Pýtam sa, aká je pozícia v tejto oblasti, pokiaľ ide o diskrimináciu žien. A druhá otázka sa týka toho, že keď často, často keď hovoríme o nezamestnanosti, hovoríme o tzv. modernizácii pracovného trhu a za ňou sa často skrýva útok na práva pracujúcich, či už to ide cez ich odmeňovanie, cez ich zmluvy alebo cez ich e, ochranu a záruky e, prostredníctvom investícií v oblasti zamestnanosti sa tu vlastne toto rieši. Pani Žová už o tom hovorila Pýtam sa i ja, aké je prepojenie medzi ECOFINom a EPSCO, pokiaľ ide o investície do vzdelávania, do e, školení, ale e, vo výskume takisto sme predsa v oblasti financovania výskumu a vývoja e, najslabší kontinent, ale ide nám predsa o pozíciu našich podnikov na svetových trhoch a teraz o tých svetových trhoch otázka, čo si myslíte ako predsedníctvo, ako EPSCO o tých dohodách, ktoré sú medzinárodné, dohody, e, obchodné dohody, kde ide k ekonomick- o ekonomický štatút e, čínskeho trhu, ktorý prekračuje hranice naše, naši, e, našich sektorov, napríklad u základných kovov i ďalších, kde chceme na jednej strane si máme ekonomické dohody s krajinami ktoré nerešpektujú e, slobodu voľného obchodu. Aká je vaša pozícia vo vzťahu k týmto obchodným dohodám? Ďakujem. E, monsieur Balas. Merci, madame. Ďakujem, pani predsednička. Mám tri rýchle otázky. Pán minister, e, hovorili ste, že existuje vzdelaná diagnostika politika, pokiaľ ide o posilňovanie trhu, hovorí sa, že nie je možné, aby v tejto súvislosti boli také veľké rozdiely medzi sociálnymi právami a aby občania neboli zaradení do európskeho projektu, pretože nám ide o to, aby bola e, vybudovaná integrovanejšia európska e, sociálna Európa. Ďalej, teraz si pripomínam to, čo ste hovorili v súvislosti s vašimi cieľenými zámermi, napríklad pokiaľ ide o revíziu smernice, čo by ste mohli povedať k mzdovým rozdielom, e, pokiaľ ide o rozdiel medzi hrobou a čistom mzdou pracovníkov a pokiaľ ide o sociálne odvody, ktoré platia zamestnávateľia, pretože tieto nie sú rovnaké, čiže tieto odvody a ich výška sa líšia medzi jednotlivými krajinami. Chcete s tým niečo urobiť? Druhé, druhá otázka. Keď ste hovorili o tom, že chcete chcete niečo podniknúť v súvislosti so schránkovými firmami. Myslíte si, že je potrebné zreformovať súčasné pravidlá určujúce fungovanie firiem? A tretia otázka sa týka Eh, eh, základných práv. Nehovorili ste o tom v rámci eh, vašich zámerov. A čo by ste chceli v tejto otázke základných a sociálnych, sociálnych práv robiť, pokiaľ počas vášho predsedníctva? Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička. Chcela by som sa poďakovať, pán minister, za to, že ste hovorili o mobilite ako o jednej z vašich základných priorít. A ja sa domnievam, že je potrebné ju podporovať. V zásade ste k tomu pristúpili z pohľadu smernice o vyslaných pracovníkov. Ja by som chcela položiť otázku týkajúce sa mobility učňov. Predpokladáte, že by bolo možné vítáme túto fázu, ktorá predchádza e, mobilite samotných pracovníkov e, zaradiť e, medzi tieto otázky, pretože takýmto spôsobom, keby sa aj mládež, ktorá sa podrobuje odbornému vzdelávaniu, aby mohla cestovať, mohla by si osvojiť nové zručnosti, rozšíriť svoj pohľad. Dalo by sa to robiť napríklad aj v rámci existujúcich programov, ako je program Erasmus, ktorý by sa mohol použiť na, podpo- použiť na podporu tejto mobility. Čo by podľa vášho názoru bolo možné robiť, alebo aké prostriedky použiť na to, aby sa podporila táto mobilita a ako členským štátom, e, e, ako dosiahnuť, aby sa členské štáty v tejto oblasti viac angažovali? Druhá otázka. E, pán minister, hovorili ste o tom, že budete pracovať na vybudovaní digitálneho trhu na európskej úrovni. Myslím si, že na to je potrebné E, zrišiť e, e, vzdelanosť našich občanov, ako si to predstavujete, alebo aké máte programy na to, aby ste Európanov umožnili osvojiť si nové zručnosti v oblasti, v digitálnej oblasti a ich uplatnenie na trhu práce. Ďakujem. Posledná otázka. Pani Jane Collins. Máte slovo. Ďakujem. Pán minister, jedna z požiadaviek pána Camerona na Európsku úniu v rámci e, renegociácie je prepojenie e, sociálnych dávok pre migrantov, respektíve zastavenie či zablokovanie sociálnych dávok e, pre migrantov v Spojenom kráľstve na 4 roky. Myslíte si, že je to realizovateľný zámer? Myslím si skôr, že je veľmi nepravdepodobné, že by s tým súhlasili aj ostatné členské štáty. Jeden z návrhov, ktorý sa v súčasnosti vníma ako diskriminácia proti migrantov, je práve tento návrh. Preto by som si dovolila e, tvrdiť, že pán Cameron síce hovorí o tom, že renegociuje tento e, zámer, ale v skutočnosti si uvedomuje, že nie je realizovateľný. Ďakujem. E, teraz e, Dávam slovo nášmu hostovi a poprosím ho, aby sa pokusil odpovedať na všetky tieto otázky. E, s veľkým záujmom si vaše odpovede vypočujeme. Ďakujem, pani predsednička. Ospravedlňujem sa za to, že bude veľmi ťažké podrobne odpovedať na všetky tieto otázky vzhľadom na časové obmedzenia, ale myslím si, že Tie otázky všeobecne svedčia o tom, aká dôležitá je táto téma pre tento výbor a preto som rád, že o nej môžem s vami hovoriť. Prvá otázka, to bol pán Lenárs, odpoviem po holandsky. Máte úplnú pravdu v tom, že nemôžeme diskutovať iba v negatívnom duchu, keď hovoríme o mobilite. Myslím si, že musíme vnímať tak pozitívne ako aj negatívne aspekty tejto témy, e, pretože mnohí Európania samozrejme si želajú mobilitu, ale zároveň aj jej e, pozitívne stránky. Napríklad, pokiaľ ide o prihraničné oblasti, v Európe je veľa takýchto oblastí, kde sa kladú veľké um, zamestnávaniu v inej krajine za hranicou, hoci tam môže byť veľa pracovných príležitostí. Čiže je potrebné, aby sa tieto praktické prekážky odstraňovali. To môže totiž znamenať rozdiel medzi tým, že niekto, kto chce pracovať, si, ju môže, si môže prácu nájsť, alebo nie, nemôže. Toto je vec, ktorá je vysoko na zozname priorit pána Timmermansa, ako aj na mojom zozname priorit. Som veľmi rád, že pán Lenár v mene EPP naznačil, že zdieľa môj názor, ktorý považuje za vyvážený a preto v budúcnosti mienim pracovať práve v tomto smere. Teraz by som sa pokusil zodpovedať na ďalšie otázky. Nie adresne jednotlivým rečníkom, ale všeobecne. Ale predsa len pán Joao Rodriguez. Áno, táto téma je samozrejme veľmi dôležitá. To znamená, e, téma rovnováhy, vyváženosti medzi ekopinom a EPSkom je to mm, takisto rovnováha mm, politického mixu alebo otázka, či sa prihliada aj na sociálne účinky pri príjmaní opatrení. Zaujímam k tomu pragmatický, praktický prístup. Domnievam sa, že ECOFIN si dobre uvedomuje, že Európa potrebuje viac pracovných príležitostí, že volá po tvorbe pracovných príležitostí a preto je aj táto téma zaradená do ich programu. Takisto sa snažia vytvoriť e, predpoklady e, na to, aby boli naplnené očakávania o tom, aký typ pracovných príležitostí by mal byť vytvorený. To všetko treba vnímať ako spoločný projekt. Pokúsim sa nehovoriť príliš veľa o teoretických otázkach súvisiacich so vzťahom medzi ekopinom a EPSkom, či aj pokiaľ ide o, o vzťahy s radov. Predsa len je potrebné, aby sa o tomto všetkom diskutovalo veľmi serióznym spôsobom, pretože táto otázka je veľmi dôležitá pre mnohých z nás. Áno, myslím si, že tie sociálne ukazovatele sú dôležitým spôsobom, ako zabezpečiť, že nehovoríme iba o hodnotách, ale aj o číslach. Eh, v odpovedi pani Mohan Šontie by som chcel povedať, že eh, v Európe existuje tento eh, problém chudoby a sociálneho vylúčenia. My vieme, že ženy sú tie, ktoré predovšetkým platia cenu, keď nastane hospodárska kríza. Áno, na túto tému sa takisto chceme zamerať a neverím, že by sa tá otázka až tak skoro mohla vyriešiť, ale v každom prípade chudobu žien a ich, je znižovanie je potrebné riešiť e, v, komplexne v rámci prístupov v, v, v rôznych oblast, oblastiach, do zahradenia rodovej otázky do, do jednotlivých politík. Treba na ňu prihliadať vždy, keď hovoríme o téme znižovania chudoby v Európe. Znamená to tiež, a toto je odpoveď na pani Steinom, my Súhlasíme s tým, že otázka chudoby mládeže je veľmi bolestivým a relevantným problémom dnešnej Európy a preto musí byť súčasťou každého prístupu k znižovaniu chudoby a k prevencii sociálneho vylúčenia. My sa to musíme snažiť implementovať v rámci širšieho európskeho prístupu, pri ktorom prihliadame na všetky aspekty. A to je boj proti nezamestnanosti mládeže, ale aj zavádzanie primeraných mechanizmov v členských štátoch na riešenie tejto otázky. V jednotlivých členských štátoch už existujú niektoré e, prístupy, ktoré by mohli byť prospešné aj pre iné krajiny. Nejde tu iba o to, aby sme vynakladali viac peňazí, ale ide tu aj o to, aby sme peniaze vynakladali účinným a efektívnym spôsobom, aby sme sa snažili zistiť, prečo tak veľa mladých ľudí v súčasnosti žije v takýchto neradosných pomeroch. Myslím si, že ak nám záleží na budúcnosti Európy, chudoba mladých ľudí musí nám ležať na srdci. Sociálny pilier tu spomínali viacerí z vás a takisto som počul eh, alebo počul som proste, že je tu, bol tu daný sľub, že sociálne práva budú eh, súčasťou programu, ktorý predloží komisia. E, to je návrh, ktorý sme však ešte nevideli, ale dúfam, že táto téma sociálnych práv bude zaradená na program ešte pred radou EPSCO v júni dúfame, že aj všetky ďalšie diskusie sa tomu budú venovať, pretože venovať sa sociálnej konvergencii smerom nahor, a to je to, o čom hovoril pán Juncker, to je pre Európy rozhodujúca vec. Predstavuje to aj odpoveď na, tú prvú, na to prvé kolo otázok, pokiaľ ide o súlad medzi tvorbou pracovných príležitostí a zamestnaní viditeľnosťou. Ale to je iba jedna časť odpovede. Potrebujeme viac e, pracovných príležitostí, ale zároveň musíme zabezpečiť, aby dochádzalo k sociálnej konvergencii smerom nahor. Ehm, som e, s veľkým potešením stretal pani Arenu v Hágu, kde sa ma pýtala na e, vzťah medzi, e, teda na harmonizáciu a zosúladenie súkromného a pracovného života aj v súvislosti s materskou dovolenkou a tak ďalej. Je to samozrejme dôležité pre trh práce, ale je to dôležité aj pre otázku emancipácie. Myslím si, že rada si uvedomuje, dôležitosť e, e, zosúladenia e, potrieb pracovného a rodinného života. Je to komplexná horizontálna otázka a je potrebný celý rád rôznych opatrení, Ehm, ale vo vzťahu ku všetkým európskym občanom, ženy, mužov, deti, starších ľudí a ďalšie závislé osoby. Ehm, flexibilita je e, dnes rozhodujúca, e, ale musíme prihľadať aj na potreby jednotlivých členských štátov, ako aj jednotlivých zamestnávateľov. Myslím si, že to riešenie je možné a očakávam, že komisia v tomto smere predloží nejaké zaujímavé návrhy. Čakáme na výsledok konzultácií, ktoré v súčasnosti vedie Európska komisia. Dostal som aj otázku o investíciách e, a o kvalifikácii, o tom, ako správne zareagovať na to, čo sa deje na trhu práce, pokiaľ ide o technológiu, digitalizáciu a podobne. Samozrejme, kvalifikácia to nie je nová téma, ale v súčasnosti snáď viac než kedykoľvek predtým je to veľmi dôležitá vec a komisia oznámila, že program kvalifikácií predloží a ak chcete počuť môj osobný názor, je to kľúčový program, ak chceme modernizovať Európu, ak chceme, aby ďalšie ďalšie kolo reforiem bolo v záujme pracovníkov a aby sa nám podarilo nielen bojovať proti dlhodobej nezamestnanosti, ale aj proti vytváraniu obrovského počtu nových dlhodobo nezamestnaných osôb tým, že sa bude presadzovať nielen tento program kvalifikácií, ale aj tým, že sa budú existujúce kvalifikácie rozvíjať. Vieme, že v tomto smere je potrebné riešenie a ja som pripravený urobiť všetko, čo bude v mojich silách na to, aby som podporil predloženie takéhoto programu e, kvalifikácií. Okrem toho tu odzneli niektoré relevantné vyhlásenia, skôr než otázky bol to predovšetkým pán Mann. Je mi úplne e, jasné, prečo sa dovoláva európskej solidarity, ale to nie je otázka, na ktorú by som mohol ja odpovedať, pretože to nebola e, tak ani otázka na mňa, ako na členské štáty, aby podporili európske hodnoty. Myslím si, že táto kríza, kríza utečenecká, migračná, to nemožno riešiť len tým, že sa budeme dovolávať európskych hodnot. Musíme veľmi reálne zvažovať, čo môžu členské štáty urobiť a čo nemôžu urobiť, ale musíme e, pristúpať k tomu aj principiálne z hľadiska ochrany e, e, práv dôstojnosti človeka. A je mi úplne jasné, prečo sa dovoláva tejto veci, ale ja na to samozrejme nemôžem sám odpovedať. Potrebná je európska odpoveď. Ďalej tu odznela otázka o rokovaniach Davida Camerona a to, či možno reálne predpokladať, že e, sa e, mu to podarí, alebo že to budú ostatní akceptovať. E, keď som v prvom kole na túto otázku odpovedal, bol som veľmi opatrný a myslím si, že je v našom spoločnom záujme, aby Spojené kráľovstvo zostalo členom Európskej únie a myslím si, že by som sa k tomu nemal ďalej vyjadrovať, pretože by to bolo do veľkej miery môjim vlastným názorom skôr než um, um, pozíciou predsedníctva rady. My vieme, že to je dôležité pre budúcnosť Európy a vieme, že prezident Tusk predloží niektoré návrhy e, toho, ako postupovať vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu a ja verím, že e, rokovania budú úspešné. Ja si myslím, že je možné dosiahnuť lepšiu dohodu pre všetkých 28 členských štátov a je dôležité aj pre občanov Spojeného kráľovstva, aby zostali v Európskej únii, ale zároveň opakujem, že je potrebné pridržiavať sa hodnot, ktoré umožnili vznik tejto únie. A napokon to bola otázka pána Balarda, či e, e čo, čo robiť s otázkami, e, s otázkou rozdielu medzi e, čistým a hrubým platom a Čiže nemôžeme hovoriť iba o raste miest ako takom, ale musíme prihľadať aj na to, akú úroveň majú čisté mzdy. Ehm, myslím si, že ehm, balíček mobility okrem ďalších vecí by mal eh, prispieť k hľadaniu odpovedí na odstraňovanie diskriminácie európskych pracovníkov, domácich a vyslaných schránkové firmy. Je potrebné, aby sme e, hľadali nejaké riešenia, pretože tieto e, schránkové firmy sú E, problémom a takisto smernica o presadzovaní je dôležitá, aby sa dosiahli alebo urobili dôležité kroky k riešeniu e, týchto schránkových firiem, napríklad z hľadiska platenia odvodov a tak ďalej. Ehm, myslím, že som sa, minimálne som sa pokusil o to, aby som zodpovedal na vaše otázky v druhom kole. Ďakujem vám za to, že som tu mohol byť. Ďakujem, pán minister Ašer, za všetky vaše ambiciozne odpovede, za vaše úprimné odpovede. Myslím si už teraz možno povedať, že skutočne dúfame, že sa tu budete môcť ešte vrátiť, možno, že uprostred vášho predsedníctva alebo ku koncu vášho predsedníctva pretože my sme tu na to, aby sme vám poskytli našu pomoc, aby sme vás podporili. A myslím si, že mnohí z nás vnímajú podobnosť e, medzi tým, čo ste tu prezentovali a našimi vlastnými ambíciami a programom. Ďakujem vám ešte raz. And for the rest of us, uh, there will... A čo sa týka nás ostatných, budeme o dve minúty hlasovať. O tri minúty.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 we have to start the voting now. Začíname teraz s hlasovaním. Musíme už začať. Kompromis A, ktorý je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválené. Teraz kompromis B, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválený. 26. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? 26. je zamietnutá. Pozmejúci návrh 21. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválená. 18. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválená. 23. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválená. Pozmejúci návrh 24. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Kompromis C. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. Teraz prechádzame na pozmeňujúci návrh 28. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava z hlasovania? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 144. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Asi to musíme overiť, túto 144. Poprosím, hlasujte elektronicky. Teraz skončíme elektronické hlasovanie. 144 bola zamietnutá, ako vidíte na tabuliach, 17 za, 25 proti. Kompromis D, to je za, to je proti, to sa zdržiava schválený. Pozmiece návrh 112, kto je za? Nie. Pozmejúci návrh 29. Opravuje sa predsednička. 29. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Kompromis I. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. E. To bol E. Teraz e, kompromis O. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. Kompromis F. Kto je za? Kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania schválený. Kompromis L, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania schválený. Pozmeňujúci návrh 41, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania schválený. 40 nie, overíme si 41, overíme si, e, hlasujte elektronicky, prosím. Hlasovanie končí a 41 schválená. 30 za, 16 proti. 44, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválený. 46, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválený. 47, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválený. 48, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválený, teraz 50, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutý. Kompromis G, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava, schválený. Kompromis H, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválený. Pozmeňujúci návrh 59, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. 56. Kto je za? Nie. 61. 61. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava zachovania, eh, hlasovania? Schválený. Kompromis M. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. 68. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. 68. Ideme si ju overiť elektronicky. Hlasujte prosím elektronicky. Končím hlasovanie. Zamietnutá 68. 136. Kto je za? Kto je proti? Nie, ten je teraz bezpredmetný, tento pozmeňujúci návrh. Nebudeme ňom hlasovať. Budeme hlasovať o kompromise I. Kto je za? Kto je proti? Ten bol zamietnutý a musíme hlasovať. 68 bola zamietnutá a preto budeme hlasovať aj o 136. Ideme na to, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutý. 136 pozmeňujúci návrh. Kompromis I. Kto je za, kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. Pozmejúci návrh 80, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválený. Pozmejúci návrh 84. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. A 86. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Kompromisný Ječko. Kto sa zdržiava? Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava? Schválený. A teraz pozmejúci na... Nie. Pozmejúci... Kompromis K. Kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. Teraz pozmejúci návrh 95. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. Pozmenujúci návrh 101. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržíva hlasovania? Schválený. Pozmienci návrh 105. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržíva hlasovania? Zamietnutý. Pozmienci návrh 106. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržíva hlasovania? Schválený. Pozmienci návrh 107. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržíva hlasovania? Schválený. 109. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržíva hlasovania? Schválený. Pozmeňujúci návrh 108. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 113. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. Pozmeňujúci návrh 116. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Toto si musíme overiť elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasovanie končí. A 32 hlasov bolo za, čiže 113 bola schválená. 117 zamietnutá, 121, kto je za, kto je proti, kto sa zdržíva hlasovania schválená, 123, kto je za, kto je proti, kto sa zdržíva hlasovania Schválená. Zamietnutá? Bola zamietnutá. Ďakujem. 127. To je za. To je proti. To sa zdržiava hlasovania. Zamietnutá. 120. Sedmičku si overíme elektronicky. Hlasujte, prosím. A teraz hlasovanie končím. Zamietnuté. 124. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 126. 125. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Musíme sa vrátiť k 126 a hlasovať o nej. Kto je za 126, kto je proti, kto sa zdrieva hlasovania, zamietnutá. To znamená, že prechádzame až k ústne predloženému pozmeňujúcemu návrhu k e, odseku 7 časť 1. Sú nejaké námietky voči tomuto ústne predloženému návrhu? Ak nie, hlasujeme o ňom. Ústne predložený návrh spravodajcom. Dodáme slovo review na začiatok textu, ktorý znie voláme po revízii a pridáme tam aj slovo review viadročného finančného rámca. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržíva hlasovania, schválený. Kompromis N. Kto je za? kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania schválený. Pozmeňujúci návrh 129, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnutý. 132, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava zachovania zamietnutá. 133, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania schválená. 135, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania? Toto si musíme overiť elektronicky. Hlasujte, prosím. A teraz končím hlasovanie. 135 bola zamietnutá. 130, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava, schválená. 139, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválená. 137, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválená. 142, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválená. 143, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržiava? Hlasovania schválená. 148. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. A pozmeňujúci 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Jednotka je schválená. A pozmeňujúci návrh 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Dvojka je schválená. A teraz budeme hlasovať o tomto návrhu v pozmenenom znení a urobíme to elektronicky, ako zvyčajne. Hlasujte prosím elektronicky. Končím hlasovanie. Výsledok je 47 za, 2 ja proti. Ďakujeme pánu Šampolovi za toto a Myslím, že viac hlasovania nemáme na programe. Ďakujem. To je všetko. Budeme pokračovať v schôdzi. Podľa programu máme teraz tému. Dávam minútu prestávku. Tí, ktorí odchádzate, aby mohli pokojne opustiť miestnosť.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 forward to this year. This will be a good one. Thank you all for všetkým, ktorí chcú odísť. Ďakujem za to, že tak urobia v tichosti, pretože máme veľmi dôležitý bod na programe Európsky semester pre koordináciu politik, zamestnanosť a sociálne aspekty v roku 2016, prehľad rastu nech sa páči, pani Ribeiro, máte slovo. Ďakujem. Kolegovia. Tento výbor <clears throat> opätovne rokuje o európskom semestri. Máme tu iniciatívnu správu. Chceme pracovať e, ako zástupca európskych občanov. Ide nám o to, aby tento dokument e, prinášal i pridanú hodnotu. Spolupracujem s Mariou Rodríguez Schwal. Je dôležité, že tu v európskom semestri treba klásť dôväčší dôraz na sociálnu oblasť, migráciu, boj proti terorizmu. Ide tu o to, aby tu bol trvalo udržateľný rast. Vieme tiež ale, že e, hospodárska obnova je veľmi labilná a Európska komisia sa musí postarať o to, aby zamestnanosť e, narastala, aby sa zabezpečoval blahobyt občanov. Preto som prerozdelila správu na viacero kľúčových oblastí, sociálna zodpovednosť napríklad, investície, po tretie potom trvalo udržateľný rozvoj, posilnením investície, po štvrté lepšie využitie európskych fondov na posilnenie sociálnej a geografickej kohézie, sú tu spoločné výzvy pre našu spoločnosť a lepšia koordinácia európskeho semestra je ďalšou témou. Je tu dôležitá rovnováha medzi sociálnou a trhovou ekonomikou v globálnom svete. Nemáme možnosť e, trvalo udržateľného rozvoju bez dobrého hospodárstva. Musíme pomáhať občanom, pretože jednotlivec je dôležitý pre rozvoj spoločnosti a ekonomiky. Zamestnanosť, zamestnanosť mladých je veľmi dôležitá, osobne potom záruka pre mladých, ktorá by sa mala využívať, takisto prostriedky na boj proti dlhodobej nezamestnanosti. Sú tu vízy, na ktoré treba reagovať, aby sme stratégiu 2020 naozaj dokázali Eh, realizovať. Máme tu nový pracovný trh, potrebujeme nové kvalifikácie, ďalšie vzdelávanie, duálny systém vzdelávania. Mali by sme viac investovať do, viac, do štruktúrálnych reform, do konsolidácie rozpočtu a tu tiež využívať a dávať prednosť e, e, ľudskému kapitálu Treba e, sa starať o podržanie a neohrozenie sociálnej kohézie. Potrebujeme viac bezpečnosti a ak sú tu len e, ohraničené zmluvy na krátku dobu, nie je tu dostatočná ochrana zamestnancov, potrebujeme viac podporovať ich v prechodových situáciách, musíme podporovať politiku, ktorá vedie k e, demografickému vývoju E, spomáha i budúcim generáciám. I interná a externá demenzia, e, vývoj malých a stredných podnikov a takisto COSME, Erasmus Plus a štrategické fondy v tomto ohľade treba využívať. Osobitne potom tiež financovanie e, zväzov a asociácií na európskej úrovni, tiež potom investície do sociálnych e, výsledkov v oblasti e, služieb pre deti, vzdelávania, rehabilitácie a tu by sme mali využívať špecifické podmienky krajín. Záverom snáď chcem poprosiť o to, aby tento európsky semester e, zohľadnil oblasti v okrajových zónach EU. Komisia by tu mala viac bojovať za sociálnu kohéziu a e, snažiť sa o pozitívnu diferenciáciu medzi jednotlivými európskymi regiónmi. Práve znevýhodnené oblasti by mali byť e, osobne, osobitne zohľadnené, pokiaľ ide o e, využitie prostriedkov i dopady európskej politiky na sociálnu situáciu, zamestnanosť v týchto regiónoch. Malo by tu uh, preverovanie uh, uh, spoločných politík smerom k blahobytu všetkých občanov. Potrebujeme Európu, ktorá nebude mať viaceré rýchlosti. Kolegyne, kolegovia, v súvislosti s týmto materiálom chcem povedať, že som sa snažila o to, aby výbor EMPL našiel v tejto veci široký konsenzus a postavil sa e, novým výzvam. Treba sa zamerať na osobitné kompetencie tohto výboru a nezamiešavať a nevmeš, e, nezasahovať do kompetencií členských krajín. S môjim tímom som vám kedykoľvek k dispozícii, pokiaľ ide o to, aby táto správa získala naozaj veľkú väčšinu. Teším sa na vaše vklady. Now give the floor to... Teraz dostáva slovo e, skupina tieňových spravodajcov. Začneme pánom Gutierrezom Prietom zo skupinu SAD. Ďakujem, pani predsednička. A veľmi pekne ďakujem spravodajkyni za odvedenú prácu, predovšetkým za predbežnú koordinačnú prácu, ktorú naozaj vykonala riadne už od samého začiatku sme mali dobrú správu, ktorá je veľmi blízko všeobecného konsenzu, veľmi dobrý prvý náčrt, návrh dobrý a dohoda je už na svete. Je, tu, je, je síce pravda, že tu sú dva alebo tri body, ktoré treba trošku posilniť, aby bolo to užitočné celé pre európsky semester. A treba využiť aj fakt, že spravodajkyňa je aj členkou hospodárskeho výboru, aj tohto nášho výboru. Takže môžeme koordinovať oba výbory. Pritom sa sústredíme tu na otázky zamestnanosti, ktoré sú veľmi dobre zadefinované Je nám o to, aby sa nez, nezvyšovala nezamestnanosť. Práve naopak treba ju znížiť, ale toto sa nestane zvýšením pracovného času. Nemalo by sa to stať. V niektorých štátoch to súvisí aj s tým, že ľudia odchádzajú z trhu práce, to je fakt. A keď ani nezamestnanosť sa zníži, nie vždy je to preto, že sa zvyšila výroba alebo zamestnanosť. To i niekde inde v EÚ sa to môže odraziť. Máme aj problémy s kvalitou, to je pravda, treba to spomenúť. Súhlasím s tým, že potrebujeme dôstojné pracovné miesta, musíme rešpektovať, mať úctu k dôstojnosti človeka tieto pracovné miesta by mali byť trvalo udržateľné, ale je tu segment nezamestnaných, ktorí sú ktorí budú odkazaní na vykonávanie iba prác na čiastočný úvezok, hoci nedobrovoľne. A na toto sa treba sústrediť. A nehovoríme len o politikách miest, Hovoríme tu aj o tom, že sa napríklad mzdy vyšpohali trochu vyššie minulý rok. Ale naozaj treba počiarknúť predovšetkým tú dôstojnosť práce. Myslím si, že zabezpečenie pracovných miest, miest istota pracovného miesta je tiež dôležitá. Tí, čo pracujú, musia mať pocit, že majú istú svoju prácu. To súvisí s pracovnoprávnymi vzťahmi, so všeobecným eh, skupinovým vyjednávaním o istotách práce. Myslím, že je to veľmi dobrá eh, časť, veľmi dobré časti textu, ale odsek o dôchodkoch treba trošku prepracovať. Treba vychádzať z reality a to tá je, že takmer všetky členské štáty zmenili dôchodkové systémy. Treba tieto reformy vyhodnotiť. Nemali by sme sa iba pýtať alebo žiadať, aby boli systémy zreformované. To nestačí, keď už ich štáty zreformujú, treba to vyhodnotiť. Ďalej by sme mali hovoriť aj o praktikách, kedy sa zneužívajú ľudia na trhu práce. Máme tu paragraf o flexekurite, o využití alebo zneužívaní dohôd na dobu určitú. Musíme tu mať istú rovnováhu a niekedy pozorujeme jej nedostatok. Sú tu kontrakty, ktoré sú nedobrovoľne na čiastkový úvezok, e, ktoré často zahrňajú nedeklarovanú prácu, takže všetok tento text, ktorý máme ešte poopravovať, musí zahrnúť spomenuté aspekty. Napokon skutočne veľmi súhlasím s tým, že treba investovať do jednotlivca. To ma naozaj veľmi teší, že, že to tu vidím, ale myslím si, že musíme byť e, striktní v niektorých záležitostiach. Napríklad definovanie európskeho rámca k minimálnej mzde, to zmizlo z predchádzajúcej verzie. Ale v súčasnej verzii by sme mali na tom trhať, trvať. E, koncept minimálnej mzdy je dôležitý, treba to žiadať od politických aktérov, aby to uviedli znova E, na pretras. Čo sa týka dlhodobo nezamestnaných, je tu istá zabudnutá generácia ľudí, ktorí majú teraz viac ako 50 rokov, prepustili ich z práce a balancujú na hrane chudoby, pretože ich dôchodky nie sú na úrovni, ktorá by im mohla zabezpečiť dôstojný život. Takisto musíme posilniť odsek, kde sa hovorí o chudobe, razantnejšie sa tam vyjadriť. Máme údaje o sociálnej exklúzii, o sociálnom vylúčení. Napríklad v druhej najväčšej ekonomike sveta máme pozorovateľný jav chudoby detí. To je predsa nepriateľné. Treba zabezpečiť, aby odsek boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu bol naformulovaný razantnejšie, ale Napriek tomuto všetkému sme veľmi blízko konečnej dohode. Toto sú nuancy, ktoré treba doladiť, napríklad investície, Junckerovho plánu treba nahradiť investíciami členských štátov EÚ. Treba vysvetliť, prečo eurozóna patrí medzi priority Junckerovho plánu a prečo pritom vidíme zníženie investícií praxi treba zabezpečiť, že Junckerov plán bude motiváciou na zvýšenie investícií členských štátov EÚ a že sa potom budú dať nahradiť investície členských štátov takýmto spôsobom. E, tiež by som bol rád, keby sme spomenuli v texte to, čo zaznelo v diskusiách k viacročnému finančnému plánu a to utečenci, zahraničná politika, migrácia, hranice, všetky tieto diskusie by sa nemali eh, diať na úkor existujúcich fondov, ale treba brať do úvahy viacročný finančný rámec. Niektoré členské štáty veria, že nové politiky a nové výzvy budú financované zo súčasných fondov. Potom Európsky sociálny fond mm, nadobudne veľkú stratu bude ťahať za kratší koniec, ale my potrebujeme nové peniaze. Nové politiky sa nedajú financovať tým, že odoberieme peniaze existujúcim bežiacim politikám, programom, ktoré už aj tak pokrivkávajú finančne, sú na tom slabšie. Ďakujem, Sofia, a blahoželáme k prvému náčrtu textu. Ďakujeme, Ulrike Trebesias, nech sa páči. Ďakujem. V prvom rade chcem pani Ribera spravodajkyni poďakovať. Správa je dobrým základom pre našu spoluprácu. V každom prípade i po predvečníkových chcem povedať zo pár principiálnych vecí. Našim cieľom musí byť e, pokles nezamestnanosti, stabilizácia sociálnych systémov a vytváranie e, ekonomických impulzov, ale a hoď to aj asi nikto nepripustí, je už asi každému jasné, že spoločná mena euro je zodpovedná za, t- za tú mizériu v EÚ. V tomto výbore i tento rok, ako i po roky minulé, budeme e, pracovať na symptómoch. Možno dosiahneme krátkodobé zlepšenie, ale všeobecná neschopnosť systému reagovať na asymetrické ekonomické šoky. E, to bude viesť stále k problému, plus vysoké zadlženie e, verejných a súkromných rozpočtov, e, nedostatočná konkurencieschopnosť regiónov a vlastne katastrofa celých generácií na juhu Európy, ktoré sa vyslovene môžu lúčiť s Európou. Nízka, nízka úroková politika e, centrálnej banky môže krátkodobo snáď pomáhať, ale dlhodobo však poškodzuje príraďovanie kapitálu, kapitálu v Európe, systémy dôchodkové a bude viesť k tomu, že sa jednoducho presúvajú všetky problémy do budúcnosti. Tradi, tradič, k týmto tradičným nástrojom politiky e, pribúdajú ešte ďalšie špekulatívne, napríklad nákup cenných papierov a to nie sú investície do reálneho hospodárstva. K tomu sú e, aktuálne články v Wall Street Journal alebo v Neue Zürcher Zeitung. E, tu ešte na tomto mieste chcem uvieť ďalší príklad 23.12. E, Neue Zürcher Zeitung uviedla článok, kde sa hovorí o katastrofálnych podmienkach v oblasti Kontec, Francúzska, kde je hranica so Švajči, Švajčiarskom. Francúzi v podstate pracujú a nachádzajú prácu v Švajčiarsku na druhej strane, kde rastú fabriky a ak e, vlastne, pretože e, v Francúzsku sa nedarí nielen stabilizovať situáciu, treba si uvedomiť, že šta- e, Švajčiarsko má veľmi silnú menu a napriek tomu je konkurencie schopná Francúzsko a ďalšie krajiny pri nedostatočných schopnostiach reformovať jednoducho sa nemôžu, e, nemôžu vyhovárať väčšine na svoje sociálne zaťaženie. Nikto tu ešte nehovo, e, nikto sa nestiažoval na kvalitu pracovných miest vo Švajčiarsku. Tie malé aktuálne úspechy napríklad vyplývajú z nízkych cien energií alebo ropy a s tým spojený, spoj, spojenou ním rastom e, kúpnej síly. Čo by sa tu ale malo dialo? Čo sa ale udeje, keď budú rásť e, ceny energii, tak to ani nechcem naznačovať. Chcem teraz hovoriť priamo k správe. Investície sú nevyhnutné, ale trvalo udržateľný rast, tak ako ho tu žiadame, sa e, nedostaví len rastom počtu európskych programov. Zodpovednosť tu majú členské krajiny. Program záruky pre mladých sa neosvedčil bol drahý, nákladný a mnohé problematické e, komúny boli jednoducho len byrokraticky zasypané, zaťažené. Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, Taliansko požiadavky EÚ v podstate rozumne neimplementovali. Článok 39 z osobitnej správy o EÚ hovorí presne o tom, v e, to programe. Investície do ľudského kapitálu fungujú len vtedy, keď štáty sú i medzinárodne konkurencieschopné Nezamestnanosť ničí ľudský kapitál a ne, momentálne straty sú tak intenzívne, že európske programy ho jednoducho nedokážu vyvážiť. Štátom by sme nemali e, predpisovať, ako majú e, uvaľovať dane. Naša kompetencia nie je v tejto oblasti. Krajiny majú tu rôzne požiadavky. Výmena najlepších skúseností e, tu na samozrejme podporujeme. Začlenenie utečencov do pracovného trhu. To je otázka jednotlivých národných štátov. Čoraz e, intenzívnejšie vidíme, že hospodárska konvergencia v Európe napriek obrovským sumám v kohezných fondoch sa nedarí. Tu sú kultúrne dôvody, ale aj jednotlivé výhody etablovaných ekonomík, hlavne na západe Európy. EU, EU si musí klasť otázku, ako možno e, pomôcť v budúcnosti tým vyslovene slabým regiónom, aby mali vôbec nejakú šancu. Ďakujeme. Latarinas, nech sa páči. Ďakujem. Chcem poďakovať spravodaj Kini za veľmi dobrý návrh správy. Myslím si, že návrh správy dáva dobrú rovnováhu medzi ekonomickými Eh, úvahami a ďalšou fiskálnou konsolidáciou a ekonomickou udržateľnosťou. Zamestnanosť a sociálne úvahy eh, sa takisto berú do úvahy. Teší ma, že tu vidím, že spravodajkyňa eh, pripisuje veľký význam investíciám do ľudí. Súhlasím s ňou v tom, že musíme mať koherentnejšie uznávanie kompetencií medzi členskými krajinami. To sa pomenovalo i počas e, e, rozhovoru s predsedníctvom, systém validácie, ako spomenula spravodajkyňa v správe, to je možno dobrý krok, dobrý prvý krok smerom, e, správnym smerom. Chýba mi tu však silnejšie zameranie na zručnosti, kompetencie a nezrovnalosti v tejto oblasti, kde inštitúcie by mali lepšie vyhovovať potrebám trhu. Teší ma tiež vidieť, e, že spravodajkyňa čas správy venovala štruktúrálnym reformám. Súhlasím plne s ňou, že musíme e, pokračovať v štruktúrálnych reformách na pracovnom trhu, ak chceme skonsolidovať ekonomickú obnovu, vytvoriť nové pracovné miesta a posilniť e, kvalitné zamestnávanie. V tejto oblasti však mi chýbajú konkrétne opatrenia, o tom, čo by mali štrukturálne reformy obsahovať a čo by mali dosahovať. Určité pozmenujúce návrhy práve v tejto veci e, pridám, aby tu e, budem vyzývať k flexibilnejšiemu pracovnému trhu, ktorý zvyšuje zamestnanosť i e, záruky pre zamestnancov. Navyše pridám niekoľko pozmenujúcich návrhov smerom k tomu, ako zabezpečíme, aby veľká časť, väčšia časť pracovných síl zostali na pracovnom trhu dlhšie a tiež by som na záver vyzdvihla zameranie spravodajkyne na ďalšie investície, osobitne potom do malých a stredných podnikov. Malé a stredné podniky sú chrbtovou kosťou tvorby pracovných miest v EÚ a preto malé a stredné podniky a startupy by mali byť v centre nášho zacielenia, keď chceme posilňovať tvorbu pracovných miest. Chcem ešte raz poďakovať spravodajkyni za veľmi vyva- vyváženú správu a teším sa na našu ďalšiu prácu v tomto, na tomto poli. Ďakujem. Thank you. I give the floor to Madame Gabriele Zimmer. Teraz má slovo pani Gabriele Zimmer, nech sa páči. Ja sa tiež chcem poďakovať e, spravodajkyni za odvedenú prácu. Sme teraz v stave e, hovoriť o spoločnej zá, spoločnom základe. Kladiem si však otázku, prečo v mnohých otázkach postupujeme tak veľmi opatrne a máme veľmi e, diplomatické formulácie. Sme v takej situácii predsa v EÚ, kde by bolo na mieste naozaj voči občanom jasnejšie v socia- žiadať sociálne a demokratické zmeny. Myslím si, že to očakávajú. Takže táto správa e, vlastne predklada návrh e, k demokratickým pozíciám. Preto mám dve poznámky. Poprvé, moja kritika i v mene mojej skupiny, že európsky semester predovšetkým kritizujeme i preto, pretože Európsky parlament je v akejsi pozícii pozorovateľa a nespolo rozhoduje. A pre, podľa mňa by bolo rozhodujúce ukázať, že sa musíme vrátiť ku komunitárnej metóde. To je principiálne dôležité vo všetkých oblastiach ekonomického riadenia. A druhý bod potom e, je to silne viditeľné správe, že dosahovanie konkurencie schopnosti za každú cenu že by sme to mali spochybniť. Eurozóna mala prebytok e, e, zahraničného obchodu 5,3%, čiže konkurencieschopnosť e, nemusí byť tým hlavným cieľom alebo teda problémom. Mali by sme sa skôr hovoriť o kríze vnútorného dopytu, sociálnej kohézii a sociálnych právach. V tej súvislosti snáď jedna poznámka je pekné a za dôležité, že sociálne indikátory sú v tých tabulkách, ale z môjho pohľadu je to také sprievodné čosi, pretože konkrétne opatrenia, konkrétne závery z toho nevyplývajú. A pokiaľ ide o jednotlivé kapitoly, už tak pokiaľ ide o investície do ľudí, som pevne presvedčená o tom, že bez výrazných e, sociálnych investícií táto kríza nemôže byť prekonaná. A keď sa tu hovorí o vzdelávaní a o schopnostiach mladých ľudí zapojiť sa na pracovný trh, no už tak treba poukazovať na to, že štruktúrne re, reálne reformy viedli k masívnym e, škrtom práve v oblasti vzdelávania. Takže táto súvislosť si myslím e, by mala e, zostať zachovaná. Vítam určite opatrenia komisie, pokiaľ ide o boj proti dlhodobej nezamestnanosti a v tej súvislosti si myslím, že tá myšlienka verejného zamestnávania by sa tu mala e, reaktivovať. V Európskom parlamente i v komisie to už bolo témou. Mne nie je jasné, preto sa už o tom e, do veľkej míry nediskutuje. Pokiaľ ide o štruktúrálne reformy, chcem povedať, že prístup Flexicurity e, jednoznačne zamietame. Pri predošlých diskusiách vo výbore sme o tom hovorili. Flexicurity, viac flexibility na jednej strane a viac bezpečnosti údajne na, na, pre zamestnaných e, to nefunguje a viedlo to len k tomu, že tu máme obrovský nárast prekérnych fóriem práce a neistota e, zamestnaných Eh, vedie k psychickému stresu, k zhoršiemu sociálnemu zabezpečeniu a menej príspevkov do eh, dôchodkových eh, pilierov. Štrukturálne reformy podporené progresívnymi reformami smerujúce k vytvoreniu centrálnych kolektívnych dojednaní minimálne mzdy, minimálne príjmy, Teší ma, že to kolegovia z eh, SAD pomenovali a tiež oživenie holistického prístupu k boju proti chudobe a sociálnej exklúzii. Pokiaľ ide o investície, no už tak tu sa eh, tu nadviažem na eh, pozíciu odborov z nášho pohľadu nesiahajú dostatočne hlboko a nie je jasné, či sa podporujú všetky projekty, ktoré z časti už sa vyťahli kde si z najhlbších e, priečinkov. Potrebujeme podľa mňa presnú analýzu, ktoré projekty s akou sociálnou pridanou hodnotou a čo z toho vyplýva pre zamestnancov, hlavne pokiaľ ide o veľmi kvalitné pracovné miesta, nie také, ktoré sú veľmi prekerné. A tu by sa mala otvoriť aj diskusia o verejných investičných programoch. Ešte slovo k sociálnej inklúzii. Po Lisabonsk- podľa Lisabonskej stratégie podľa mňa i, už dnes stratégia 2020, pokiaľ ide o chudobu a sociálnu inklúziu, zlyhali. Namiesto zníženia chudoby máme narast chudoby, nerovnováhy a ciele po Európskom roku proti chudobe a e, exklúzii 2010 sme jednoducho stratili z dohľadu Môže to súvisieť s krízou, ale súčasne sme ich veľmi príkro zmietli zo stola. Podľa mňa potrebujeme stratégiu pre e, minimálne štandardy. Do tej miery si myslím, že tieto diskusie by sa mali oživiť i k sociálnemu doplkovému protokolu, kde sa e, ukáže, že sociálne základné práva sú nad tzv. slobodami trhu. Toľko z mojej strany. Predložíme množstvo pozmejúcich návrhov a teším sa na spoluprácu s kolegami, kde by sme sa mohli zhodnúť o tom, kde sa vieme zhodnúť, kde a môžu ale súčasne zostať i protichodné pozície. Uh, next on my list is Jean Lambert from the Greens. Ďakujem. Jean Lambert za zelených tu však nie je. Bude niekto hovoriť miesto nej? Nie je tomu tak. Uh, la Lavragie z FTT. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem aj kolegyni za poskytnutie tohto pracovného dokumentu. Uh, Predbežne nemôžeme vyjadriť náš súhlas, pretože niektoré veci podľa nášho názoru nezodpovedajú skutočnosti. Keď sa pozrieme na údaje o nezamestnanosti z čisto makroekonomického hľadiska, nezískame správnu predstavu o stave nezamestnanosti, respektíve o tom, za akých podmienok žijú nezamestnaní je potrebné, aby sme e, získali e, konkrétnejšie informácie pri analýze jednotlivých prípadov. V opačnom prípade nemôžeme ten súhlas jednoducho e, poskytnúť. E, keď hovoríme o nezamestnanosti mládeže, áno, existuje rad štatistík, ktoré o tom hovoria, ale my tú situáciu neposudzujeme dostatočne konkrétne. E, dochádza k nárast rastu, respektíve k istému trendu mierneho poklesu e, nezamestnanosti mládeže, ale e, tu sa neprihliada na skutočnosť, že mnohí, mnohí mladí ľudia nemajú inú alternatívu. Buď e, sa rozhodnú pre nejakú formu ďalšieho vzdelávania, alebo jednoducho opustia krajinu a hľadajú pracovné príležitosti inde. A keď hovoríme o netypických alebo neštandardných formách zamestnanosti, tak e, si len málo kedy uvedomujeme, aké e, veľké zneužívanie sa za tým skrýva a je potrebné, aby sme zabezpečili, že tieto atypické pracovné zmluvy neboli zneužívané pretože ich prostredníctvom sa ešte posilňuje prekernosť trhu práce. Je to veľmi dôležité, lebo na to poukazujú aj niektoré e, údaje a musíme sa venovať aj E, tej šedej ekonomike. E, tá, trh práce je čoraz krehkejší a preto potrebujeme, aby jednotlivé členské štáty e, v tomto smere aktualizovali svoje štatistiky. Napríklad v mojej krajine sme prijali školskú reformu. A a Našim cieľom je aj zabraniť zneužívaniu eh, atypických pracovných zmluv, ale niektoré z návrhov eh, práve podporujú túto, tieto prekerné formy zamestnania. Eh, čiže musíme byť veľmi opatrní, aby sme na niečo nezabudli pri samotnej implementácii týchto politík. Okrem toho sa tu hovorí aj o veľmi vysokej miere verejnej zadrženosti v Taliansku a v Grécku a e, o tom asymetrickom šoku, ktorý postihol moju krajinu aj Grécko. E, my sme stále, stále od nás žiadajú štrukturálne reformy, ale e, je to niečo, čo je spojené s veľmi vážnymi dôsledkami napríklad, ale aj v bohatých krajinách. Napríklad Fínsko sa v súčasnosti považuje za chorého muža Európy. Myslím si, že nie je vždy možné nejako e, obviňovať tých, ktorí sú považovaní za tých zlých e, žiakov v triede. Musíme sa pozrieť aj na tých druhých a nemôžeme teda vždy požadovať štruktúrálne reformy. Napríklad pozrieme sa na Grecko. My sme čakali, že zreformujú penzijný systém, ale už teraz znižili e, penzie o 50 a v končnom dôsledku ľudia, ktorí e, skončia svoju pracovnú drahu, budú mať problémy prežiť. E, tie štrukturálne reformy e, by sa mali, nemali robiť e, v tých oblastiach, kde to má dopad na e, zdravie, vzdelávanie a podobne. Je mi e, jasné, prečo predseda Juncker presadzuje e, toto riešenie ako niečo, čo má vyriešiť e, všetky problémy. Investície do infraštruktúry by mali síce posilniť zamestnanosť, ale toto posilnenie je iba dočasné, pretože v tom momente, ako je infraštruktúra, vybudo- infraštruktúra vybudovaná, tak nebude e, viesť k nárastu pracovných príležitostí, ale naopak bude mať e, e, negatívny dopad na životné prostredie a môže potom nastať situácia, že mnohé firmy budú musieť prepušťať zamestnancov. Je potrebné, aby sme posudzovali to, čo môže skutočne priniesť prospech ehm, zamestnancom. Ehm, ehm, môžeme hovoriť o sociálnej ekonomike alebo dokonca o zelenej ekonomike, ale e, predovšetkým je potrebné, aby sme hľadali to, čo e, skutočne dokáže pozbudiť zamestnanosť a takisto treba e, riešiť dlhodobú nezamestnanosť. Prepačte. E, integrácia dlhodobo nezamestnaných ľudí to je niečo, čo nie je e, dôležité len pre ich seba dôveru, ale je to otázka prežitia e, pretože rodičia niektorí žijú pod hranicou chudoby a majú čo robiť, aby mali čo dať jesť svojim deťom. Minister Asher sa nedotkol problému dlhodobej nezamestnanosti, ktorý musíme seriózne riešiť. E, my sme predložili niektoré pozmeňujúce návrhy, ktoré sa toho týkajú a myslíme si, že Eh, ide o to, aby sme veľmi konkrétnym spôsobom riešili núdzové situácie. Ďakujem. Ďalším, ďalšou rečničkou by mala byť pani Bizodo, doktora, tu nie je a nezastupuje ju, pokiaľ vidím nikto. Potom tu máme niekoľkých členov, ktorí požiadali o slovo. Pani Rodriguez, chceli ste hovoriť? Pani Rodriguez, pán Schuster a pani Lope Fontenie a pán Šambo. Začneme teda Maria Chao. Chcela si hovoriť? Nie. Vlastne, áno, nech sa páči a potom eh, pán Šeste. Som veľmi rada, že som tu ako členka výboru pre zamestnanosť, ale zároveň aj ako spravodajkyňa eh, vo výboru EKON pre výročný prieskum. Európsky parlament má takto príležitosť zaujať veľmi vplyvné stanovisko, pokiaľ ide o budúci európsky semester. My vieme, že ide o to, aby sme našli účinnejšie riešenie problémov, ktoré máme v Európe a predovšetkým, aby sme prekonali veľmi vysokú mieru nezamestnanosti na jednej strane, ale takisto, aby sme prešli, predišli dumpingu a oslabovaniu našich sociálnych noriem. Pokiaľ ide o moju prácu spravodajkyne vo výbore Ekon, ja tieto veci budem brať do úvahy, pretože e, našou úlohou v tom druhom výbore je venovať sa ekonomickej politike. E, Chcela by som však um, upozorniť na to, že tentokrát balík, ktorý navrhuje komisia a ktorý podľa môjho názoru je vyváženejší než predchádzajúci, čiže to je, to je dobrá správa. Ale ten balík prináša aj niečo nové, čo by mal, nás malo zaujať a to, čo je v ňom nové, to je odporúčanie pre eurozónu. Poprvýkrát sa navrhuje veľmi podrobné odporúčanie pre eurozónu. Chcela by som informovať výbor pre zamestnanosť, že pokiaľ ide o prípravu správy vo výbore EKON, tak tejto skutočnosti venujeme veľkú pozornosť. Takisto vám môžem povedať, že keď sa to dostane na radu ministrov ECOFIN, to bude e, riešiť veľmi aktívne. Aj rada EPSCOT má v úmysle vystupovať veľmi aktívne. Členovia tohto výboru by tomu takisto mali venovať pozornosť. Čo my ako výbor pre zamestnanosť môžeme povedať na tému riadenia eurozóny? tak, aby sa dosiahla skutočná konvergencia smerom nahor a aby sa predišlo e, pádu nadol. Ak teda môžem niečo navrhnúť členom výboru pre zamestnanosť je, že dúfam, že záverečná správa tohto výboru sa k tomu bude môcť e, vyslovne vyjadriť. Tento výbor by nemal pre zmlčaním odporúčanie týkajúce sa eurozóny a mal by k tomu niečo povedať. Môžete si byť istí, že výbor Ekon tak urobí a mal by tak urobiť aj parlament. Záverom by som chcela povedať, že, sme, že máme za sebou dobrý štát, pretože po prvýkrát predseda euroskupin skupiny súhlasil s tým, že príde do parlamentu na plenárku. Bol sami v Štrasburgu, ale myslím si, že e, otázka politika eurozóny by sa nemala týkať iba ministrov financií, ale aj ministrov eh, pre zamestnanosť a sociálne veci. A my ako Európsky parlament, my sme parlament aj pre euro. A z toho dôvodu by sme mali dostať jasné správy od výboru, respektíve by sme mali vyslať jasné správy tak z výboru ECO, ako aj z nášho výboru. A ja túto otázku otváram z toho dôvodu, že je nová, ale <clears throat> na najvyš dôležitá. Ďakujem, pán Šuster. Ďakujem. Myslím si, že táto správa je v mnohých ohľadoch veľmi pozitívna a môžem z nej vychádzať, ale chcel by som upozorniť na tri veci, ktorým by si mali venovať väčšiu pozornosť. Myslím si, že e, výbor pre zamestnanosť e, nekritizuje dostatočne spôsob, akým e, prebieha rozpočtová konsolidácia. Ja by som nechcel rozpočtovú konsolidáciu kritizovať ako takú, ale skôr spôsob, akým sa vykonáva. Myslím si, že by sme mali odvodiť ponaučenie z minulosti a ja e, vidím, že e, rozpočtová konsolidácia sa vníma ako znižovanie výdavkov, čo znamená, že e, to má za následok pokles domácej spotreby a v zásade sa tak zintenzívňuje hospodárska kríza. Čiže treba, aby sme jasne povedali, že my nie sme proti rozpočtovej konsolidácii, ale takisto sme presvedčení, že treba venovať otázku príjmovej e, časti. E, napríklad e, niektoré členské štáty, dajme tomu, v tomto smere sa snažia vyhnúť E, alebo chcú odstrániť nejaké e, možnosti daňových únikov a tak ďalej, ale to sú veci, kde musíme postupovať raznejšie. A v minulosti bola e, naša mantra konkurencieschopnosť a ale e, mzdy nestúpali tak rýchlo ako produktivita. E, toto nedáva z ekonomického hľadiska zmysel a vidno, a je to teda skôr spôsob, ako padať ku dnu, alebo teda ako používať dumping namiesto tomu, toho, aby sme zaznamenali pozitívny výsledok. E, sociálne ukazovatele, miera nezamestnanosti, e, sociálna spravodlivosť, e, to sú veci, e, ktoré sú prepojené. Štúdie ukazujú, že, že E, sociálne rozdiely e, zhoršujú ekonomické výhľady. Takže ak e, chceme mať správu o raste, potrebujeme venovať patričnú pozornosť aj sociálnym ukazovateľom, čo znamená, že treba príjmať opatrenia a také, ktoré by sa neobmedzovali iba analýzy, ale aby sme prijali niečo, čo je konkrétne. Pani Lope Fontene. Ďakujem, pani predsednička. V prvom rade, rovnako ako ostatní rečníci, by som sa chcela poďakovať Sofii za túto prezentáciu ktorá predstavuje veľmi dôležité východisko práce, eh, zahrňajúcej celé spektrum otáz, otázok, ktorým sa musí výbor pre zamestnanosť venovať. Bolo by užitočné, keby sa činnosť e, oboch týchto výborov, to znamená e, nášho výboru a výboru EKON do väčšej miery prelínať, aby sme mohli pracovať vo väčšej súčinnosti. E, v minulosti tomu tak nebolo a je potrebné, aby sme presadzovali aj e, sociálnu súdržnosť a tak ďalej. Napríklad e, článok e, zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý zaručuje rozvoj jednotlivých európskych regiónov, predovšetkým tých, ktoré majú rôzne znevýhodnenia sú to e, regióny nachádzajúce sa na okraji EU, e ale sú to aj rôzne regióny, ktoré sú postihnuté demografickou e, zmenou a to starnutím obyvateľstva je potrebné, aby sa venovala pozornosť aj ďalším aspektom, ako je hustota obyvateľstva alebo odchod ľudí z EÚ. E, je potrebné viac hovoriť o strategických investíciách, e, ktoré môžu podporiť územnú súdržnosť predovšetkým v obidetských oblastiach. Pokiaľ nezlepšíme konkurencieschopnosť, tak mnohé e, z týchto regiónov môžu zostať vyľudnené. Takže aj my máme v úmysle v tomto smere podať nejaké pozmeňujúce návrhy. na Calvet Šambon, ďakujem pekne za slovo. Budem hovoriť veľmi krátučko. U nás mi interpelan tanto, que... No... Mnohé tu už totiž odznelo. Ale naozaj musím sa vyjadriť k niečomu, čo ma zarazilo. Nezačnem však bez zablahoželania pani Ribeiro za vynikajúcu odvedenú prácu. Zdá sa mi, že tento text je vyvážený, Sociálne potreby na jednej strane vo veľ- v niektorých oblastiach sú veľmi silné a potreby zamestnanosti v niektorých krajinách sú skutočne výrazné, napríklad na poloostrove, odkiaľ pochádzame obaja. Krátkodobo sa často príjmajú opatrenia, ktoré vychádzajú z koncepcie aj tohto textu a to je hospodárska politika, štrukturálna strednodobá politika. fiskálne plány, komerčné plány a politiky, politiky na využitie pôdy. Pripúšťam, že dosahujeme v týchto odvetviach často ľahšie konsenzus ako v oblasti sociálnej, kde konsenzus skutočne potrebujeme. Neviem, či tento text potrebuje tieto záležitosti. Možno sociálne potreby treba skôr e, odfinancovať. Sú, existujú, sú urgentné, ale nie sú súčasťou komplexnej makroekonomickej politiky jednotlivých krajín. Politika, makropolitika e, musí odfinancovať tieto sociálne potreby. Ďalej tu je ešte jeden námet a poprosil by som, aby ste sa na nad ním zamysleli, keď miznú pracovné miesta, a to súvisí s témou, ktorý, ktorú pertraktuje náš výbor. A ide tu o zdôraznenie pomoci, ktorá môže prísť zo strany mobility. Ale opäť sa vraciame oblúkom k financovaniu. A na záver by som dodal, že by sme mali zvážiť možnosť zaradiť politiky miest, politiky platov, tie tiež sú súčasťou makroekonomických politík. Zachádza to ďalej, než len fiskálne politiky, táto téma, ale Sergio sa vyjadril v tom zmysle, že treba vytvoriť také opatrenia, ktoré sú svojou podstatou hospodárske, napríklad minimálny základný príjem, ktoré môžu byť potom sprevádzané inými politikami platov a miest, napríklad kapitálové politiky. Viem, že sa o tomto teraz veľa diskutuje, nechcel som veľa ani veľa hovoriť, ale k minimálnej mzde chcem povedať, zamyslíme sa nad tým, to veľkým rozmerom daného problému. Niektoré krajiny ani netušia, čo to je nezamestnanosť a iné, o ktorých veľmi dobre všetci vieme, zapolia s nezamestnanosťou takého rozmeru, takého rangu, ktorá, že museli obetovať celé generácie. Ďalej už sa nebudem vyjadrovať, som si istý, že dosiahneme dohodu. Thank you. Uh... Ďakujem máme nedostatok času na ďalší bod na programe, ale napriek tomu by som rád poprosila pani Ribeiro o záverečných pár slov, kým k tomu bodu prejdeme. Ďakujem za slovo. Rada by som oslovila všetkých kolegov, ktorí hovorili a vyjadrili sa tejto diskusii. Pre mňa je to priorita, ako som už povedala. Máme naozaj dočinenia s veľkým množstvom práce v nasledujúcich niekoľkých dňoch. Ako sa už vyjadrili kolegovia, všetky tieto problémy treba vziať do úvahy a mali by sme sa zamyslieť aj nad takou dôležitou vecou, že politika má byť k dispozícii a má slúžiť občanom. Nemá sa zredukovať na politickú rozpravu. Musíme mať istý základ, ktorý nám umožní nastoliť podmienky a zlepšiť podmienky, v ktorých občan nežijú. 25. januára je termín a 17. februára sa bude prijímať táto tematika. Ďakujem všetkým, ďakujem pani spravodajkyni. Teraz prechádzame k ďalšej správe, ktorá je mimoriadne dôležitá týka sa rodičovskej dovolenky. Slovo dostáva spravodajkynia Maria Rena. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička, budem stručná pri prezentácii obsahu tejto správy, ktorá je rozdelená na tri časti. V prvej časti sa analýzuje miera transpozície smernice a ťažkosti s tým spojené. E, pri transpozícii smernice sa zistilo, že existuje, existujú veľké rozdiely, ktoré spôsobujú alebo ktoré majú negatívny účinok na rodičovské dovolenky, ale aj v niektorých prípadoch tu je problém so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 Druhá časť hovorí o otázke účinnosti smernice, pretože si uvedomujeme, že dnes e, systémy e, rodičovských dovoleniek sú, e, sú dostatočne, nie sú dostatočne jasné, pokiaľ ide o rozdiely medzi rodičovskou dovolenkou a rôznymi ďalšími typmi dovolenky. Ďalej tu je otázka odmeňovania, respektíve náhrady mzdy za rodičovskú dovolenku ja e, by som sa prihovárala za to, že e, pokiaľ ide o prenosnosť týchto e, možností dovolenky, tak by tu nemala existovať možnosť prenosu tejto dovolenky, pretože napríklad v severských systémoch existuje táto možnosť e, prenosu e, rodičovskej dovolenky a ja si myslím, že by bolo dobre navrhnúť systém, ktorý by bol prispôsobený z hľadiska miery zamestnanosti žien v danej krajine a tam, kde je miera zamestnanosti žien vyššia, by sa mala zvýšiť táto možnosť prenosu či zdieľania rodičovskej dovolenky medzi mužmi a ženami. Preto by nebol, nemalo byť možné preniesť túto dovolenku v tých krajinách, kde je miera zamestnanosti žien nízka, pretože je tu otázka toho, e, to, e, je to otázka tej vyváženosti týchto troch e, faktorov, pokiaľ ide o čerpanie rodičovskej dovolenky a to je jej trvanie, odmeňovanie a prenosnosť, čiže možnosť prenosu. E, v rámci správy sa takisto navrhuje e, pracovať na návrhu smernice o otcovskej dovolenke, ktorá už v jednotlivých členských štátoch existuje ale takisto aj otázka starostlivosti o deti a kolektívnej starostlivosti, ktorá takisto e, podporuje vyváženosť e, rodinného a pracovného života, ako aj e, zabranenie tomu, aby sa reprodukovali tradičné stereotypy, ale aby sa zabezpečila väčšia Eh, rovnováha. Eh, toto, sú, eh, toto je stručný obsah. 14. je posledný termín na podávanie pozmeňujúcich návrhov a teším sa na tieto návrhy a na vaše príspevky. Ďakujem a teraz dostane slovo spravodajca EPP, pán Helma. Ďakujem, pani predsednička, kolegyne, kolegovia hovorí pán Hetman. Ja by som úvodom rád poďakoval pani Arena za to, že spracovala takúto správu vynikajúcim spôsobom. Je to výborný základ pre, pre ďalšiu prácu. A mnohé dôležité veci súvisiace s implementáciou príslušných smerníc e, tiež boli pokryté súvisia s touto vecou. Máme pred sebou voľbu znenia kedy sa vám to niekedy vymklo pod kontroly, text je príliš e, ďaleko zachádzajúci, ale ide tu aj o revíziu e, predchádzajúcich smerníc. Je však poľutovania hodné, že sa toľko hovorí o rodičovskej dovolenke, že toto nebolo dobre spracované. Európsky parlament preto musí sa snažiť vytvoriť dobrú správu v súčinnosti s ostatnými, ktorý, ktorá nezmení smer smernice, ale naopak uvedie motivácie pre budúce aktivity. Čo sa týka implementácie smernice, niektoré členské štáty ju implementovali a niektoré členské štáty šli ešte ďalej, ako je to absolútne minimum obsiahnuté v smernici. Údaje však ukazujú, že sa nedosiahli e, spomínané žiaduce výsledky, iba 10 otcov pracu, sa, sa rozhoduje odísť práca a vziať si rodičovskú dovolenku, otcovskú dovolenku. Mm, boli vypracované štúdie a vieme teraz, že je možné, aby otec si, keď si vezme otcovskú dovolenku, môže pozitívne ovplyvniť vývoj svojich detí. A ja osobne vám to môžem potvrdiť. Otcovia ktorí boli na otcovskej dovolenke, sú potom ochotnejší sa deliť o prácu okolo detí s matkou, preberať na seba svoj diel zodpovednosti. Myslím si, že štatistiky e, to hovoria jasne, treba pozbudzovať ďalej otcov, aby využili túto možnosť a e, išli na otcovskú dovolenku, ak majú takú možnosť. Ďakujem členským štátom komisii a členským a ostatným sociálnym partnerom a vyzývam ich, aby monitorovali vývoj a aby sme sa dopracovali k najlepším možným výsledkom. Existujú veľké rozdiely medzi členskými štátmi v rodičovskej dovolenke. Niektoré členské štáty vôbec nemajú platenú otcovskú dovolenku, ale vo väčšine prípadov ak existuje otcovská dovolenka, tak je to nižšie platené ako materská dovolenka a toto napríklad tiež odradza otcov, aby si to otcovskú dovolenku vzali, pretože hm, otcovská je nízka, otcovská mzda alebo odmena za túto prácu je nízka. Treba, aby sa tieto príjmy na materské a na otcovské dovolenke vyrovnali Niektoré členské štáty však ponúka, neponúkajú žiadnu kompenzáciu ani za materskú dovolenku. Smernica o materskej dovolenke a jej reforma ukázala, aká zložitá je táto rozprava, keď stanoviská členských štátov a legislatívne systémy členských štátov sa od seba tak líšia, tak veľmi líšia. Myslím si, že táto záležitosť musí zostať v kompetenciách členských štátov EÚ, ale riešenia na úrovni Európskej únie by nemuseli byť úplne nekonzistentné s princípom subsidiarity. Ako som spomenula na začiatku, Európsky parlament môže navrhnúť, ako by to v budúcnosti mohlo vyzerať, ako by sa v dobrom mohli zmeniť veci do budúcnosti a mohli by predložiť niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ktoré by eh, trošku sformovali v daných paragrafoch text. Teším sa na spoluprácu so spravodajcami. Ďakujem už vopred za túto spoluprácu a teším sa, že budem spolu s ostatnými kolegami pracovať na tejto veci. Ďakujem, hovorí predsednička. Teraz dostane slovo pán Gerike za skupinu ECR. Ďakujem e, za túto správu, pani Arena. Chcel by som iba veľmi jasne povedať, že nemecký preklad, mm, v nemeckom preklade je chyba. Rodičovská dovolenka je termín, ktorý sa používa na európskej úrovni, ale v Nemecku takýto termín nepoužívame. Otec aj matka vedia, že vychovať detí nie je žiadna dovolenka. Könnte es Elternurlaub nur geben, wenn es auch Elternarbeit gibt? Môžeme mať rodičovskú dovolenku len vtedy, ak ma, budeme mať aj rodičovskú prácu, ktorá bude platená a uznaná ako platená. Keď budeme hovoriť o platbách, máme jednoduché návrhy, ako by mohli fungovať jasle, alebo za, a koľko by sa, ako by sa mala platiť rodičovská práca. A ak takýto príjem zaručený nebude, tak si verbálne diskriminujeme rodičov, keď hovoríme o ich pobyte s dieťaťom len ako rodičovskej dovolenke. Keď sa hovorí o platbách, má to byť platenie či matke alebo otcovi. Je to tá istá práca, starostlivosť o dieťa. Ja zastupujem stranu, ktorá je stranou rodiny a podporujem preto všetko, čo spája deti a rodičov, čo spája rodiny v Európe. Subsidiarita platí aj pre čas, počas ktorého treba vychovávať dieťa. Vidíme, uvidíme však, či v rade toto naše želanie sa stráti alebo ho okrešú Mali by sme sa však poučiť z lekcií z minulosti. Ja mám napríklad e, problém s časťou textu e, a budem predkladať pozmejúce návrhy k tým častiam textu, kde sa mi to nepozdáva. Ešte som chcel spomenúť nedostatky v ochrane žien, ktoré dojčia svoje deti. Otcovia takéto niečo poskytnúť nemôžu a preto by sme mali mať zapracované v, v texte právo dojčiť nie len na pracovisku. Ďakujem. A teraz má slovo pani Harkin z Albe. hovorí predsednička. Ďakujem, pani predsednička, hovorí pani Harkin. Predovšetkým mám pocit, že je celkem, celkom jasné z rozličných správ, že sme napredovali a keď sa pozrieme na pôvodnú smernicu o materskej dovolenke, naozaj teraz majú ženy práva ešte pred narodením dieťaťa aj po narodení dieťaťa. Otcovia to majú trošku inak, pretože sme hovorili o kontexte rodovej rovnosti a materskej dovolenke. Prepačte mi, ospravedlňuje sa pani poslankyňa za zvonenie mobilu. Teraz hovoríme skôr o uhle sociálneho dialogu a sociálnych práv v sociálnej politike Európskej únie. Myslím si, že táto téma po zmierovaní alebo po vyvážení e, osobného života a pracovného života je osobitou témou v rámci materskej otcovskej dovolenky. Čo sa týka niektorých otázok, ktoré vzniesli spravodajcovia, chcem poďakovať spravodajkyni za komplexný dokument a myslím si, že spravodajkyňa jasne povedala, že definície rodičovskej dovolenky a materskej dovolenky a otcovskej dovolenky sú kľúčové. V niektorých krajinách existuje jasný rozdiel medzi každým, každým týmto konceptom, hoci niektoré krajiny ich zaviedli samostatne a v iných krajinách rodičovská dovolenka zahrňa aj materskú aj otcovskú a v iných krajinách zasa materská dovolenka zahrňa aj v sebe aj otcovskú, takže je dosť ťažké posúdiť úroveň ochrany, ktorá, ktorá, ktorú rodičom poskytujú členské štáty. Nie všetky členské štáty sledovali sekvenčný prístup k materskej a otcovskej dovolenke, tak ako to navrhol Európsky parlament. Myslím si, že by sme mali e, si overiť dve slabosti v tomto texte v národnej legislatíve, čo sa týka e, radičovskej dovolenky a nie len rodičovskej dovolenky, aj iných záležitostí týkajúcich sa rodín. Je to veľmi nejasné, či v legislatíve niektorých členských štátoch je zakotvené, ako rôzne tieto dovolenky ponúkajú skolbenie rodinného a profesného života. A čo sa týka praktického využitia otcovskej dovolenky, tam treba zapracovať aj ďalšie aspekty, napríklad dovolenka pre poskytovateľa starostlivosti o dieťa. Ide tu v podstate o rodinu, o dovolenku v rámci rodiny a starania sa o dieťa, to je náš základ. Veľmi stručne by som prešla niekoľkými bodmi, ktoré spomenula spravodajkynia. Súhlasím s tým, že zamestnávateľia nemajú podkopávať cieľ, ktorým je zvyšovanie počtu ľudí, ktorí si berú materskú a rodičovskú a otcovskú dovolenku, pretože existuje flexibilita. Nemyslím si, že komisia chce v tejto fáze publikovať záverečnú správu o implementácii smernice o rodičovskej dovolenke, pretože ešte sme neprijali náležité rozhodnutia a e, je to predčasné. Myslím si, že potrebujeme koherentnú revíziu rozličných textov na úrovni Európskej únie s týmto súhlasím vo všeobecnej rovine, ale niektoré vzájomne akceptovateľné závery by eh, mali byť dosiahnutelné, mali by sme byť aj trošku flexibilní. Podľa mňa niektoré problémy, ktoré súvisia s materskou dovolenkou a smernicou, ktoré upravuje, existujú preto, lebo tu je istá neflexibilita. A myslím si, že by sme mali sa nad tým dobre zamyslieť a spracovať to náležitým spôsobom. Ďalej spravodajkyňa spomínala potrebu finančných motivačných prostriedkov. Opäť treba preskúmať najprv to, čo je v praxi v rozličných členských štátoch EU. Dobré praktiky, ktoré som si všimla, e, sú mnohé, nebudem ich vymenovávať a predložím niekoľké pozmeňujúce návrhy aj k takým veciam, ktorých sa naše názory zatiaľ rozchádzajú medzi poslancami. Ďakujem za vašu prácu. Ďakujem vás. Teraz Ines Zuber nie je však prítomná, ani ju nikto nezastupuje. To znamená, že dáva, dávame slovo Monike Váne za zelených. Ďakujem, pán predsed, pani predsednička. Návrh je to dobrý. Poukázali ste na veľmi zaujímavé body takisto, že treba konať, pokiaľ ide o zosúladenie profesijného a súkromného života. Treba naozaj v tejto oblasti e, konať, nie len zo strany členských krajín, ale na úrovni EÚ. Ukazuje sa, že táto smernica e, e, sleduje tieto ciele, cieľ zosúladenia pre ženy e, zamestnané e, pri plnom zamestnaní, pri plnej pracovnej dobe. To zlyhalo takisto otázka prerozdelenia platenej, neplatenej práce, tzv. práce v rodinách, prerozdelenia teda medzi pohľaviami. Tu vidíme menej pokroku, takisto kvantitatívne ako aj kvalitatívne a muži veľmi e, skromne, muži veľmi skromne e, poberajú túto možnosť. My ako zelení teda trváme na tej otázke zlučiteľnosti, potom e, podpora žien na pracovnom trhu, potom opatrovanie detí, kľúčový faktor, o tom ste už hovorili, a tiež otázka zabezpečenia existencie počas rodičovskej dovolenky pri prepracovávaní tej smernice, pokiaľ ide o primeranosť, e, stimuly a tak ďalej, e, kompenzácie e, individuálnych požiadaviek. I nasledovné body by sme ešte chceli podčiarknúť a pre, predložíme tu pozmenujúce návrhy. Poprvé je to úloha verejného sektoru, potom je to otázka ochrany pred výpovedou a tiež otázka podpory, posilnenej podpory e, dotknutých pri e, žalobách, tiež otázka posilnených stimulov pre mužov, aby tu bola silnejšia možnosť poberať e, rodičovskú dovolenku v Rakúsku. V posledných rokoch sa hovorí o prostriedkoch, ktoré nie sú absolútne sumy, ale v z predchodzieho príjmu, aby sa dali stimuli silnejšie i mužom. Po nemecky sa to volá Karenz. Samozrejme tiež flexibilita a toho rodičovského času. Nemala by to byť teda tlak, e, dobrovoľnosť, zabezpečenie Eh, možnosť zosúladenia s plným pracovným časom, otázka celodenného opatrovania tým pádom a jeho prístupnosti je jeden z kľúčových faktorov pre nás napríklad. Ďakujem. Laura teraz. Ďakujem pekne. Už pri poslednej výmene názorov sme poukázali na to, že ide o dobrý základ, na ktorom môžeme stavať. Evaluujeme teraz jednotlivé tie obnovenia, ktoré sa zaviedli v tejto oblasti v Taliansku. Pokiaľ ide predovšetkým o júnový zákon, júnový výnos z roku 2015, zákon číslo 80. Chceme privítať i to, čo sa týka podmienok pre tieto iné opatrenia. Myslím si, že smernica sa tu veľmi široko vyložila. E, viedlo to k zmetku na jednej strane, na druhej strane by to mohol byť taký podnet na zamyslenie, ako by mohli vyzerať modality implementácie. Potom ďalej pokiaľ ide o naše pozmeňujúce návrhy, už tak sú tu mnohé faktory, ktoré tu súvisia a ktoré treba zohľadniť. Jednotlivé všetky e, druhy rodín, ktoré majú, e, majú e, deti, by sa mali rovnako zohľadňovať tiež miera pôrodnosti, podpora oboch pohlaví, po rodičovskej dovolenke tiež možnosť vrátiť sa na pracovné miesto, ochrana pred prepúšťaním, možnosť e, nastúpenia na pôvodné pracovné miesto a tiež by tu mali byť e, zohľadnenie, teda i príslušné otcov. A ako to vyzerá pri medzinárodných Eh, adopcia. Tu by mohol mať otec možnosť byť eh, nápomocný a je to veľmi ťažkopádne. Táto možnosť by mala byť vymedzená, možno by tu mohla byť riešená i dia- práca na diálku, telepráca, aby e, sa súkromný e, a pracovný život lepšie zosúladili. To by bolo predsa zaujímavé. na viacerých úrovniach je to i určite i realizovateľné. Nemalo by to hlboké dopady na životné podmienky rodín, osobitne potom na e, príjmy počas prvých rokov. Možno prístupné, príslušné výkony by sa dali urobiť sociálne ochranné pravidlá pre rodiny E, smerom k vyšším, vyššej pôrodnosti. Často to má nízke miery pôrodnosti, e, starnutie spoločnosti, ale vedoma, vedomé rozhodnutie pre rodičovstvo je často brzdené socioekonomickými podmienkami, ktoré sú v Európe, takže by to mohlo byť, e, byť určitý občianský príjem, pomocou ktorého ako indikátora by sa dali riešiť tie rodičovské e, časy, ktoré sa nevyplácajú. To sú pozmeňujúce návrhy, ktoré podáme. Ďakujem. Thank you. Ďakujem. Ešte niekto z komisie by si želal prehovoriť krátky príhovor. Je tu niekto? Zvolte si sami, kto. Nech sa páči, ujmite sa slova. Dobré popoludne. Čo sa týka smernica o rodičovskej dovolenke, hovoríme o trans- transpozícii služby komisie overujú, ako sa implementovali tieto záležitosti v jednotlivých krajinách. A hovoríme o pilotných systémoch, ktoré bežia v niektorých členských štátoch EÚ. Overujeme konformitu so smernicou a na požiadavku Komisie Európska sieť expertov v oblasti rovnosti, rodovej rovnosti tiež pripravujú posúdenie smernice. Ten, táto správa je dostupná na webovej stránke komisie. Čo sa týka dialógu medzi členskými štátmi, komisia sa rozhodla konať v procedúre za porušenie podmienok, porušenie zákonov voči tomu štátu, ktorý nebude v súlade s požiadavkami. Čo sa týka návrhu smernice o materskej dovolenke, komisia publikovala alternatívy politiky je tu o sklbenie rodinného a soci- profesionálneho života a ďalšie témy, ktoré majú za úlohu zlepšiť život detí a zároveň umožniť rodičom vykonávať svoju profesnú zodpovednosť. Vytvára sa tu politický rámec, ktorý je adoptovateľný na trh práce. Chceme zlepšiť participáciu všetkých rodičov na trhu práce pričom by sa mala lepšie rozdeliť zodpovednosť na poli domácom. O deti a o domácnosť medzi mužmi a ženami. Sú tu zmiešané legislatívne a nelegislatívne nástroje, ktorými sa toto snažíme dosiahnuť, aby sme vytvorili konzistentný balíček, ktorý by bol prínosom pre všetkých zúčastnených a pri ktorom by sme sa vyhli nežiaducim vedľajším účinkom. Tieto iniciatívy vychádzajú z analýz komisie súčasnej situácie v roz, v rôznych členských štátoch EU, čo sa týka implementácie smernice o rodičovskej dovolenke. Komisia hľadá rôzne prístupy s cieľom posilniť rámec politiky Európskej únie v tejto oblasti. V novembri Komisia konzultovala po prvý raz so sociálnymi partnermi o tom, aké aktivity sú potrebné. Ďalej prebiehalo verejné pripomienkové konanie pre tých aktérov, ktorí mali záujem sa zúčastniť vrátane mimovládok, malých firiem a ďalších. Teraz analizujeme odpovede, ktoré sme dostali ako odpoveď za túto iniciatívu a tieto pripomienky a konzultácie, pričom sú tieto pripomienkové konanie stále otvorené. Toľko z mojej strany. Ďakujeme vám za informáciu. Dobre, že ste tu, že ste nás takto informovali. A posledný e, príspevok dnešného večera patrí spravodajkyni. Ďakujem veľmi pekne. Chcem poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za myšlienky, ktoré tu vyjadrili, námety, Dúfam, že sa zapracujú, keď budú predložené vo forme pozmiecich návrhov a keď to tak bude, budeme sa snažiť dosiahnuť možné kompromisy. Toľko, toľko z mojej strany. Ako viete, 14. januára máme lehotu, 17. a 18. februára budeme riešiť e, diskusie a prijatie bude 16. a 17. marca. Ďakujem vám pekne všetkým za prvé stretnutie v novom roku. Naša nasledujúca schôdza sa bude konať 25. januára. Myslím, že sme ukázali ambície. Sme, nie je nás veľa, ktorí sme prišli na prvú schôdzu v novom roku, ale myslím si, že to bol prejavený záujem z vašej strany a naozaj aj zaujímavé diskusie. Ďakujeme a čo skoro dovidenia.